Diamo inizio allora, benvenuti. Rád by som otvoril toto naše stretnutie a chcel by som privítať všetkých poslancov národných parlamentov, ktorí sem medzi nás prišli. Chcel by som privítať pána komisára aj vážených kolegov z tohto parlamentu. Teší ma, že vás môžem privítať na tejto medziparlamentnej diskusii o budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politiky a nesmieme zabudnúť ani na to, že vítame aj aktuálneho predsedu Rady pre polnohospodárstvo polského ministra polnohospodárstva, ktorému čo chvíľa odovzdám slovo. Ja by som chcel povedať, že Spoločná polnohospodárska politika má za sebou mnoho rokov a Lisabonská zmluva vykonala jeden dôležitý krok, ktorým sa Európsky parlament stal spolurozhodovateľom v oblasti polnohospodárstva. Týmto parlament získal v podstate rovnaké postavenie, ako má rada. Jeho postavenie sa teda posilnilo a tým sa posilnilo aj postavenie Eh, národných parlamentov v zmysle článku 12 mluví o Európskej únii, ktoré teraz získali eh, kontrolnú funkciu. A som veľmi rád, že naši kolegovia z národných parlamentov tieto novozískané práva veľmi aktívne využívajú. Treba povedať, že polnohospodárstvo je oblasťou, kde národné parlamenty um, predkladajú stanoviská a ja dúfam, že dnešná diskusia bude predstavovať krok vpred v našom úsilí nájsť eh, odpovede na nové otázky a výzvy, ktoré v súčasnosti stoja pred eh, modelom polnohospodárstva v Európe. Otázka totiž ako sa postaviť k zabezpečeniu dodávok potravín, eh, biologickej rozmanitosti a klimatickým zmenám a ostatným zmenám a problémom, ktoré ovplyvňujú polnohospodárstvo a životné prostredie. Otázka je, ako zachrániť a udržať územnú rovnováhu v Európskej únii. A tiež to, ako ozeleniť e, platby v e, rámci SPP. A ako zabezpečiť, aby sa na ne európsky občania dívali ako na legitímnu vec? Ako ďalej prispôsobiť e, trhové nástroje tak, aby dokázali reagovať na tú extrémnu volatilitu, ktorá, ktorá ovplyvňuje ceny komodít v polnohospodárstve? Ako ďalej zabezpečiť e, prežitie e, európskeho vidieka v situácii zostrujúcej sa konkurencie? Isté ste si všetci, všetci vedomí toho, že Európsky parlament vo svojej správe pána Dessa 23. júna schválil a prijal svoje vlastné stanovisko k e, spoločnej polnohospodárskej politike do roku 2020 a na pléne túto správu podporila e, veľká väčšina. Ide o reakciu na správu komisie z e, novembra 2010 a takisto je táto správa v súlade s predchádzajúcim stanoviskom o budúcnosti SPP po roku 2013, ktoré bolo schválené v parlamente v júli 2010 a to v, podoby, v podobe správa, správy Georgia Lyona. Ja by som teraz chcel zdôrazniť niekoľko základných záležitostí, ktoré sa spomínajú v stanovisku parlamentu. My v prvom rade súhlasíme s komisiou v tom, že SPP musí byť zelenšia, spravodlivejšia, efektívnejšia a účinnejšia. Ďalej uznávame, že je potrebné, aby reforma SPP prebehla v súlade s veľkými výzvami, pred ktorými stojí európske polnohospodárstvo a domnievame sa, že je potrebné, aby Ehm, sa zareagovalo na očakávania občanov, aby sa zvýšila legitimita SPP. Ďalej súhlasíme s globálnym prístupom komisie, ktorý je vyjadrený v oznámení komisie a vo svetle budúcich víziev je jasné, že potrebujeme udržateľnú a silnú ehm, spoločnú polnohospodárskú politiku do budúcnosti, čo je veľmi dôležité pre Európsky parlament. Veľmi dôležité e, sú tiež ehm, primerané zdroje. Desová správa, podobne ako Lajonová správa z nedávnej doby, e, tiež správa pána Garigu Pojedo um, o viacročnom finančnom rámci zdôrazňujú, že um, rozpočet SPP by mal byť zachovaný aspoň na rovnakej úrovni, um, aká je e, v rozpočte na rok 2003. A e, to je aj naše prianie. My by sme si prijali, aby sme mohli ísť týmto smerom. Rád by som povedal, že v tejto súvislosti máme e, určité obavy, o ktoré sme sa podelili aj včera e, s pánom komisárom Dačanom Čološom a ide o oznámenie komisie z 29. júna, kde sa hovorí o zmrazenie, keď podľa nás nejde o skutočné zmrazenie, ale o krátenie, krátenie prostriedkov na e, SPP v, reálnych, e, v reálnom zmysle a preto e, sa tým neuspokojujú očakávania Európskeho parlamentu. Návrh komisie treba vnímať ako východisko pre rokovania a my sa budeme snažiť zmeniť ho takým spôsobom, aby sme dos- aby sme e, mali dostatok zdrojov na mm, dobre financovanú reformu, e, ktorá bude zabezpečovať konkurencieschopnosť našich fariem, udržateľnosť polnohospodárskej výroby a e, splniť tiež potreby a očakávania pestovateľov a chovateľov v odlahlých oblastiach a takisto spotrebiteľov v Európe. Ja sa teda vrátim k hlavným prvkom správy DES a zdôraznil by som jednu vec. Záverom, vážení účastníci, sa domnievam, že Európsky parlament, ktorý vyjadril svoje stanovisko v správe DES eh, spolu s eh, príspevkami národných parlamentov, eh, ktoré sa dostanú do, do zborníka z tohto stretnutia, rozprúďa diskusiu a nasmerujú komisiu správnym smerom pri predkladaní legislatívnych návrhov, ktoré budú predložené na jeseň. A na záver by som chcel odovzdať slovo pánovi komisárovi, um, pardon, predtým, než dám slovo pánovi Čološovi, by som dal slovo predsedovi výboru pre polnohospodárstvo zo Sejmu Polskej republiky Ježimu e, Chroščikovskému. Rád by som poskytol ešte organizačné, e, to, to, také, také organizačné drobnosti, keď budete e, žiadať o slovo. Všetci poslanci, vrátane poslancov Európskeho parlamentu za výbor pre polnohospodárstvo, majú pred sebou dve karty, prostredníctvom ktorých môžete žiadať o slovo. Zelená karta to je v podstate bežná žiadosť o slovo pre prvé kolo a červená karta je pre druhé kolo diskusie. Všetci tí e, vážení poslanci, ktorí budú chcieť prehovoriť, by mali vyplniť e, tú kartu, ten list e, a mali by uvádzačovi túto kartu alebo tento list poskytnúť čo najskôr, aby sme vás mohli zaradiť do zoznamu rečníkov. Máme tu, 15, e, máme tu zastúpených 15 parlamentov a je možné, že sa nám nepodarí splniť všetky žiadosti o slovo kvôli časovým obmedzeniam. Napriek tomu by som chcel po, e, zabezpečiť, aby, aby mohol prehovoriť aspoň jeden poslanec za každý parlament. A aby sme toto všetko umožnili, tak by som chcel poprosiť všetci, všetkých tých, ktorí budú hovoriť, aby dodržiavali určité obmedzenie rečníckého času. Ja môžem povedať už teraz, že týmto časom budú dve minúty maximálne a ja e, vás e, budem upozorňovať, keď prekročíte e, ten rečnícky čas. Ináč sa nám nepodarí dať slovo všetkým tým, ktorí by chceli prehovoriť. Myslím, že ten čas bude viditeľný aj na obrazovkách. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste sa dostali v takomto hojnom počte. A teraz by sme otvorili diskusiu a ja by som um, sem pozval predsedu výboru pre polnohospodárstvo Polského senátu Ježiho Chroščikovského. Máte slovo. Ja ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. vážené poslankyňa poslanci Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Chcel by som vám veľmi srdečne poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto vaše zasadnutie a chcel by som vyjadriť nádej, že hlas Polského parlamentu, teda krajiny, ktorá na začiatku júla sa ujala predsedníctva Európskej únie, bude vypočutý aj v diskusiách o budúcnosti spoločnej spolnohospodárskej politiky. Táto diskusia o SPP do roku 2020 ukazuje hlavne jednu vec e, a to, že je potrebné, e, aby niekto vzal do ruky žezlo a stanovil, kam sa presne táto politika bude uberať. Už teraz však vieme, že tá politika musí byť spravodlivá, e, rovnomerná, musí garantovať rovnaké pravidlá pre všetkých účastníkov v konkurenčnom boji, teda pestovateľov, spotrebiteľov aj predajcov. A teraz, keď hovoríme o SPP nesmieme zabúdať aj na to, že spoločná polnohospodárska politika slúži nielen e, pestovateľom a chovateľom, ale aj spotrebiteľom a platcom daní v Európskej únii. A preto je veľmi dôležité, aby e, sme definovali tú politiku tak, aby bola čitateľná a pochopiteľná naozaj pre všetkých. A mali by sme tiež e, vyjadriť, ktoré výhody sú k dispozícii polnohospodárom, teda farmárom, aj spoločnosti ako takej. Pretože polnohospodári zabezpečujú nielen potraviny, ale aj ostatné úlohy, napríklad ochranu krajiny, tvorbu krajiny a ochranu napríklad biodiverzity. Európsky občania jednoducho očakávajú, že polnohospodárstvo im bude poskytovať a produkovať bezpečné a veľmi kvalitné produkty. A tieto potreby a očakávania treba zvážiť aj pri formulovaní SPP. Spoločná polnohospodárska politika by mala jednoducho dávať príležitosť e, všetkým možnostiam produkcie, všetkým formám produkcie, nielen veľkým firmám a farmám, ale aj malým producentom. Mali by sme e, zabezpečiť, aby e, prípadné reformy neboli len kozmetickými zmenami. Musí, musí ísť o zmeny skutočne zásadné, pretože niektoré sektory sú momentálne marginalizované a toto treba zmeniť. Po finančnom výhľade na roky 2014 až 2020 sme e, pozorovali 10-percentné zníženie prostriedkov na konvergenciu a Mm, ostatné súvisiace fondy, pravdepodobne, pravdepodobne dôjde o ešte väčšie zníženie priamých platieb a toto je vývoj alarmujúci. My by sme mali bojovať proti diferenciácii medzi e, členskými štátmi a mali by sme zabezpečiť aj to, aby platby v celej Európskej únii boli zjednotené. A tieto platby vychádzajú z určitých historických kritérií a um, boli stanovené isté kritéria eh, v minulosti, z ktorých vychádzame aj teraz. Ehm, ďalej treba chrániť princípy hospodárskej súťaže a eh, ďalej v prvom pilieri spoločnej polnohospodárskej politiky je veľmi dôležité, eh, aby sme premysleli nepriame platby, Eh, medzi členskými štátmi a mali by sme eh, zabezpečiť konzistentnosť nového systému a jeho použiteľnosť vo všetkých členských štátoch EÚ, teda eh, konštrukcia priamých pladeb a delba pladeb medzi členské štáty by mala vychádzať z objektívnych kritérií a preto by sme mali pozmeniť tie súčasné kritériá, ktoré vychádzajú z historickej produkcie a mali by sme ich nahradiť objektívnymi kritériami, ktoré ktoré vychádzajú zo súčasných cieľov SPP. V súčasnej e, debate, alebo teda v tej diskusii, ktorú sme doteraz mali možnosť sledovať, e, e, európsky občania zdôraznili úlohu, ktorú majú mať priame platby po roku 2013 v tom, že musia byť naplňané aj environmentálne úlohy a tzv. ozelenenie SPP, ale a popri tom všetkom treba povedať, že, že pestovateľia a chovatelia dostávajú svoje mm, priame platby a plnia tieto ciele ekológie a ozeleňovania v rámci e, krížového plnenia. A ďalej je potrebné e, podporiť e, malých polnohospodárov a kritéria pridelovania pladeb by nemali viesť k vytváraniu prílišného e, bremena, či už administratívneho alebo finančného pre týchto malých polnohospodárov. E, ďalej je potrebné zabezpečiť, aby e, vo videckých oblastiach polnohospodárstvo dokázalo prežiť. To je, jedna z, je to jeden z cieľov stratégie Európa 2020. A takisto by sme mali garantovať, že budú naďalej existovať nástroje na zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácií v polnohospodárstve, v, spraco- v sektore spracovania e, potravín a v podpore vidieckých oblastí. E, dámy a páni, 1. júla 2011 e, Polsko sa stalo predsedníckou krajinou Európskej únie a stanovilo si určité priority pre druhú polovicu roku 2011. Tieto priority sú reforma SPP, a to tak v oblasti priamých pladeb, ako aj rozsahu Eh, vidieckého rozvoja. A hlavnou otázkou, o ktorej by sme chceli hovoriť, je aj eh, reforma spoločnej rybolovnej politiky. Dámy a páni, ja som tu ako predseda eh, výboru pre polnohospodárstvo Polského senátu a tiež som predsedom odborov Solidarita, ktoré tento rok oslavujú 30-ročné výročie svojej existencie. A ja každý deň hovorím s chovateľmi a pestovateľmi a e, títo polnohospodári mi hovoria, čo od Európskej únie očakávajú. A e, najmä e, ohľadom sprehľadnenia priamých platieb a zrušenia prechodných období. Podľa súčasných mechanizmov súčasné podmienky krížového plnenia povedú k, ozeleň, k ozeleňovaniu, ale tento proces treba zrýchliť a ďalej treba venovať pozornosť tomu, aby, ak chceme naplniť všetky ciele, potrebujeme e, definovať vyšší rozpočet pre polnohospodárstvo. Takže e, naši e, polnohospodári očakávajú menej byrokracie a zjednodušenie celej SPP. Ďalej polnohospodári očakávajú, tak povediac, priateľské, prehľadné a jednoduché postupy, a e, jednoduchú odôvodniteľnosť pri využívaní prostriedkov zo záchytnej siete, ďalej stabilizáciu e, polnospodárskych e, výkyvov a stabilizáciu prípadných výkyvov na trhu. Polnohospodári ďalej očakávajú, že ich úloha na potravinovom trhu by sa mala posilniť a tomuto, faktoru, a tomuto faktu treba venovať tiež pozornosť. Dámy a páni, ja si myslím, že by sme mali veľmi pozorne počúvať všetky tieto hlasy a E, snahy politikov a odborov by e, mali smerovať k rovnakému cieľu a to k dosiahnutiu e, potrebných zmien v SPP. Vážené dámy a páni, záverom by som chcel zdôrazniť to, že Európsky parlament by chcel spolupracovať s, EP, s Európskym pardon, že Polsko by chcelo spolupracovať s Európskym parlamentom počas svojho predsedníctva. Grazie, grazie, presidente, grazie. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za váš úvodný prejav. Chcem ešte raz poukázať na to, že máme k dispozícii tlmočenie do všetkých jazykov Európskej únie. A teraz odzdávam slovo príslušnému komisárovi. Nemčina. Som rád, že môžem hovoriť v mojom vlastnom jazyku. To je veľmi príjemná ponuka. Som rád, že sa môžem zúčastniť na tomto stretnutí. Najmä preto, že som už prv mal príležitosť s niektorými z vás sa rozprávať. a aj pokiaľ ide o moje budúce e, návštevy, ktoré zamýšľam urobiť, e, budem hovoriť so zástupcami parlamentov, aby e, som tak zohľadnil novú úlohu inštitúcií, pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku. Je príznačné, že E, je potrebné túto tému teraz počiarknúť, aby aj národné parlamenty boli zainteresované pri takýto, takýchto rozhodnutiach spoločenstva, aj pokiaľ ide o polnospodárstvo. Je to totiž politika, ktorá sa týka celého obyvateľstva a preto to považujem za prirodzené a, a primerané, aby O týchto veciach boli informovaní aj členovia národných parlamentov. Politika spoločenstva v oblasti polnohospodárstva e, sa dotýka e, celého hospodárstva a ide teda o rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú celého spoločenstva a e, všetkých členských štátov. Preto je dôležité, aby národné parlamenty boli zainteresované do týchto rozhovorov. Pretože ide o opatrenia, ktoré sa dotýkajú celých národných hospodárstiev. Viete, že som začiatkom roku eh, v mene komisie vykonal eh, prieskum a vypočutie. Bolo to teda ešte pred eh, reformou tejto politiky spoločenstva. A išlo mi o tri ciele. Potravinová bezpečnosť a je len o kvantitu, ale aj kvalitu potravín. A potom ide o e, pôdy, biodiverzitu, vodné zdroje. A potom pokiaľ ide o budúcnosť SPP, úloha poľnohospodárstva, eh, pokiaľ ide o rovnováhu eh, vidieckých regiónov. Toto všetko E, je už e, vyjadrené v návrhoch na zmenu zo strany komisie. A ja sa teším, že tieto tri ciele si osvojila Európsky parlament. A je to vyjadrené e, aj v správach Európskeho parlamentu, aj v správe DES. Tam sa odrážajú tieto ciele a je zrejmé, že pri týchto cieľoch má aj obyvateľstvo veľké očakávania. A pokiaľ ide o e, tie predložené návrhy, musia byť kvalitné Potrebné je tiež, aby sme zabezpečili aj nevyhnutné finančné zdroje na vykonanie týchto cieľov. Na pozadí toho sú projektované finančné výhľady roku 2020 tak, aby rozpočet spoločenstva Eh, zohľadňoval práve polnohospodárstvo svojim najväčším dielom. Teda, aby prostriedky, ktoré sú stanovené rok 2013, boli dostatočné a aby sa mohli financovať ďalšie opatrenia, pokiaľ ide o, o perspektívy spoločnej polnohospodárskej politiky. Nejde teda len o to, aby komisia a očakávania Európskeho parlamentu e, boli zohľadnené, ale aby sa zohľadnili aj záujmy polnospodárov. Ide tiež o významnú úlohu poľnohospodárstva v európskej spoločnosti s ohľadom na tie tri spomenuté ciele. vlastne o jednu z najdôležitejších a najstabilnejších e, politik spoločenstva, ktorú máme. Na tomto príklade sa môžu e, orientovať a riadiť aj ostatné politiky spoločenstva. E, do oktobra by sme mali predložiť podrobné legislatívne návrhy, pokiaľ o reformu SPP. A pri týchto podrobnostiach pôjde o tie tri hlavné oblasti. Teda ide o priame platby polnospodárom, ktoré sa musia na novo prehodnotiť aby slúžili a zodpovedali pomenovaným cieľom. Teda priame platby sa musia na novo definovať podľa nových kritérií. zriekneme sa teda historického rozdelenia, ktoré už nezodpovedá e, súčasnosti a priame platby budú zohľadňovať aj cieľ minimálneho príjmu pre e, polnohospodárov, aby polnohospodári mohli byť pripravení investovať. E, stúpanie cien tu zohráva tiež svoju úlohu a agrárna politika musí obsahovať aj dobre správovanie prírodných zdrojov, pretože e, je potrebné zohľadňovať aj nielen konkurenčné, ale aj ekologické aspekty. Dlhodobo nie je možné zaručiť konkurencieschopnosť, keď toto nezohľadníme. Popri e, e priamých platbách, ktoré sa budú na novo definovať a ktoré pri malých eh, podnikoch, teda nehovorím o podnikoch, ktoré produkujú pre vlastnú spotrebu, ale tí, ktorí produkujú pre trh, tam musí ísť o zjednodušenie platieb a chceme, aby mladí polnohospodári boli e, povzbudení a, a mali stimuli na usadenie sa. Toto sa tiež má zohľadniť pri novej definícii priamých platieb. A tiež v oblasti druhého piliera SPP. Budúcnosť SPP a ďalších politik spoločenstva vyžaduje, vyžaduje aby aj polnospodári mali e, dobrú perspektívu pre budúcnosť. A toto je modelový prípad. Odhľadnúť od e, priamých platieb a trhových mechanizmov, ktoré musia zodpovedať skutočnosti, chceme aj to, aby polnospodári mohli pružne reagovať a aby e, bol vytvorený istý nárazníkový priestor pre e, krízové situácie. Teda krízy, ktoré môžu úplne destabilizovať príjmovú situáciu plnohospodárov. A s ohľadom na e, budúci balíček e, trhových opatrení musíme vytvoriť také opatrenia, ktoré umožnia riešiť krízové situácie. E, ide teda o zlepšenie fungovania trhu. Tieto priame platby majú e, aj ďalší komponent a to je rozvoj vidieka a modernizácia polnospodárstva, aby bolo konkurencieschopné. V politickom rámci SPP e, ide aj o dôležitú politickú úlohu, pokiaľ ide o Európu 2020. Chceme prispieť k rozvoju vidieka a chceme, aby aj vidiek bolo možné riadiť e, z národnej úrovne. V rámci druhého piliera považujem za dôležité, aby sme sa pozreli tiež na rozmanitosť európskeho polnohospodárstva. A keď sa zamýšľame nad e, rôznymi e, sektormi a e, musíme myslieť aj na to, že v niektorých regiónoch bude potrebná zmena štruktúry, najmä tam, kde polnospodárstvo zohráva dôležitú ekosociálnu úlohu. Európske finančné nástroje sa musia lepšie postarať o to, aby sa posilnila produkcia plnohospodárstva. A e, je potrebné tiež rozvíjať znalosti, teda výskum, teda lepšia konkurencieschopnosť, schopnosť prostredníctvom lepších vedomostí. Trvalo udržateľné polnospodárstvo potrebuje výskum, potrebuje inovatívne myšlienky. ktoré zavádzajú nové praktiky a nové nápady. A aby sme to dosiahli, tak potrebujeme európske finančné podporné programy. Chcem pokázať na to, že e, komisiou navrhovaný rozpočet e, od 2013-2020 sa predpokladá 5 miliard eur na podporu výskumu a inovácií na zlepšenie e, praxe v pomohospodárstve. Ide teda o podporu výskumníkov a tieto aspekty sa budú financovať e, zo zdrojov EÚ. Chceme tým vytvoriť podmienky, ktorými bude môcť európske polnospodárstvo dostať svojim požiadavkom, požiadavkám. Už na začiatku svojho mandátu som povedal, že mám veľkú dôveru v spoluprácu s Európskym parlamentom, lebo budúcnosť polnospodárstva musí e, dostať očakávania, očakávaniam e, občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán komisár, Okrem iného vám ďakujeme za vaše odhodlanie udržiavať priame spojenie s Európskym parlamentom. Otváram prvé kolo našej rozpravy. Najprv dávam slovo pánovi Desovi, ktorý je spravodajcom, pokiaľ ide o budúcnosť eh, SPP a Európy 2020. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, milí diskutujúci. Teším sa, že ako spravodajca Európskeho parlamentu pre reformu SPP do roku 2020 že sme tu e, našli kompromis, ktorý ide naprieč všetkými politickými skupinami. Ja som pracoval na tom a musel som sa zoznámiť s tými veľkými rozdielmi v Európe a pomyslel som si, ako pri tejto rozmanitosti 27 členských štátov v Európe, ako sa nám podarí dosiahnuť politický konsenzus a kompromis. Ale v polnohospodárskom výbere sme našli E, zhodu pre kompromisné návrhy takmer 90% a v parlamente to bol podobný, podobná zhoda. Takže podľa tohto môžeme posúdiť, aké ťažké je e, pri takýchto témach nájsť zhodu v Európe, ale to, že sa to podarilo, je svedectvom toho, že e, je tu vôľa nájsť nové riešenia a e, využiť situáciu, ktorá vznikla po Lisabone a odpovedať na výzvy. Nasmerovanie v parlamente je jasným signálom pre komisiu a komisárovi e, chceme vyjadriť podporu a Európsky parlament e, sa chce podielať na ďalších rozhodnutiach v tejto oblasti aj v budúcich mesiacoch. Moja správa buduje na skutočnosti, že Úlohou e, európskej spoločnej polnospodárskej politiky je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť e, pre viac ako pol miliardy e, ľudí. Ale ide aj o to, aby sme zdôraznili, že už teraz máme v Európe udržateľné polnohospodárstvo v najvyššej miere, hoci sú tam ešte niektoré deficity ale musí byť e, jasné, že je úlohou, aby sme tam, kde ešte sú tieto nedostatky, tie odstránili. Základom bolo tiež to, že do roku 2050 e, sa musí zvýšiť produkcia e, potravín o 70 tam, Tak nám to hovorí výskum. Vychádzame z toho, že v minulosti rast E, neprebiehalo v Európskej únii, pokiaľ ide o polnohospodárstvo, ale v iných častiach sveta. Od 1086 do 2008 teda ide o obdobie 32 rokov. E, za týchto 32 rokov v Európe e, stúpla produkcia obilia o 1%, v Ázii 97%, a ešte väčší rozdiel je v produkcii mesa. V Európe máme rast za tých 30 rokov len, len 6 V Ázii 385 Takže e, keď e, hovoríme o, o politike, ktorá môže šikanovať európskych polnohospodárov, tak, e, tak samozrejme by sme sa prevnili, pokiaľ ide o ochranu zvierat a životného prostredia. Takže e, toto sú predpoklady, z ktorých vychádza táto správa. Prijali sme dôležité rozhodnutia a pán komisár, dúfam, že vás budeme môcť podporiť. Parlament, nie len e, výbor pre plnohospodárstvo, ale celý parlament požiadal o to, že pokiaľ ide o finančné zabezpečenie budúcej SPP musí byť e, dodržaná doterajšia výška. Tak ako to teraz vyzerá podľa terajších návrhov, zdá sa, že to nebude celkom dodržané. A vnímam tu aj isté e, rizika. Bol som na zjazde nemeckých plnohospodárov, hovoril som s kancelárkou a terajší návrh rozpočtu hovorí o 1,0 5-percentnom raste a horná hranica mala byť 1%, takže to, tam ide o isté miliardy, ktoré budú chýbať. A no, ja sa teda prihovorám za to, aby sme neho, nedopustili ďalšie krátenie. Pokiaľ je o potravinovú bezpečnosť, to je spoločná téma našej správy a chceme prispieť k tomu, aby tých 500 miliónov spotrebiteľov mohlo počítať s tým, že majú zdravé potraviny, ktoré sa tu produkujú udržateľným spôsobom. A hovoril som, e, hovorili sme aj o tom, že e, polnospodárstvo sa v budúcnosti bude viac podielať na produkcii energie. A to, čo sme veľmi zdôraznili v našej správe a pán komisár, dúfam, že tam zdieľate náš názor, chceme udržať štruktúru dvoch pilierov aj v budúcej SPP a tiež zabezpečiť jasné oddelenie týchto dvoch pilierov. Zjednodušenie SPP e, je témou celej správy. Chceme systém, pokiaľ ide o e, priame platby, aby tam nerastla byrokracia. Ja som dlhé roky po, poslancom a niekedy e, už ani nechceme hovoriť o znižovaní byrokracie, e, lebo doteraz po každej reforme došlo k zvýšeniu byrokracie. Teda musí to byť naša spoločná úloha komisie, parlamentu a rady, aby sme naozaj urobili koniec rastu byrokracie. A k tomu samozrejme e, možno predložiť zmysluplné návrhy. Napríklad viem si predstaviť, e, že keď hovoríme o screeningu, že to je dôležitá téma, e, že tu môžeme hovoriť, hovoriť o istej gross compliance a tá by mala byť celoeurópska a, a to by sa malo dodržiavať. To je otázka odborného práva, keď e, e, odstránime gross compliance, tak potom môžeme e, vytvoriť priestor pre iné opatrenia. Možno by sa, pán komisár, mohli pripraviť legislatívne návrhy v tomto, smere. Ďalšia dôležitá úloha bola, že sme sa nedokázali zhodnúť na konkrétnych číslach. Tá téma priame platby, tam sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Pre mňa je úplne jasné, že nemôžu byť také závažné e, rozdiely od 100 až do 500 eur. Musí dojsť k ďalšiemu približeniu bez nejakých dlhých prechodných období, lebo všetko ostatné by viedlo ku e, skresleniu hospodárskej súťaže vo vnútri Európy. Tu musíme nájsť vyššiu spravodlivosť. Ale to, čo ma prekvapilo, je, že existujú mm, veľké rozdiely nie len medzi členskými štátmi. Mňa prekvapilo aj to, že sú veľké rozdiely vo vnútri členských štátov, pokiaľ ide o priame platby. E, spomenie nielen Taliansko, a nechcem pranierovať Taliansko, na juhu je to za, 50 eur a na severe 50, 500 až 600 eur. Takže tu musíme toto vyriešiť. Keď to takto zostane, že za obilie sa platí niekde 600 eur a niekde len 200 eur, tak to je, to je skreslenie hospodárskej súťaže. Takže niektoré členské štáty tu ešte musia splniť svoje domáce úlohy. Z pohľadu Nemecka, v Nemecku sme rozhodli, že do roku 2013, pokiaľ ide o polnospodárskú pôdu, e, musíme e, 1,5 e, miliard e, e, hektárov e, e zmeniť, pokiaľ ide E, o zelenú e, pôdu. Žiadali e, sme odvrátenie sa od tradičného, tradičného rozdielovania a parlament chce zvyšovať postavenie a uznanie malých polnospodárov. Pán komisár, tam máte niektoré úlohy. Mne sa nepodarilo nájsť riešenie kto e, je vlastne malý polnohospodár z týchto 27 členských štátov. Napríklad v, v, e, v Estonsku je celkom iná situácia ako v Grécku alebo v Lotyšsku. To, čo je v Lotyšsku malý polnohospodár, je v Grécku už veľký farmár. Takže členské štáty musia nájsť na svojej úrovni riešenie, pokiaľ ide o malých polnohospodárov. Pokiaľ ide o screening, môj názor je ten, že aj tu musíme dohliadnúť na to, aby bola zabezpečená flexibilita, aby to boli opatrenia, ktoré sa využívajú v členských štátoch. Ja som pred niekoľkými dňami bol na Sicílii a vo Fínsku a to sú tak odlišné regióny, že už viac ani nemôžu byť. Vo Fínsku keď, eh, keď eh, sme leteli lietadlom a pozeral som sa na tú krajinu, tak som sa pýtal, čo chcú ešte robiť smerom k zelenejšiemu polnospodárstvu vo Fínsku, keď celá tá krajina je fín, zelená. A keď som e, e, letel nad Sicíliou, keď by sme chceli od e, Sicílie, aby na 30% bola zelená, tak by sme tam museli dovieť množstvo vody. Takže e, ťažko si nám predstaviť ešte ďalšie ozeleňovacie opatrenia pre Sicíliu. Takže my musíme zohľadniť rozdielnosť v Európe, keď to má celé fungovať. A ešte poznámka k trhom. Všetkým nám záležalo na tom, aby e, Eh, aby sme neodstránili eh, aby sme eh, reguláciu trhu ponechali. Takže nestačí len objem my potom nemôžeme efektívne zasahovať. Takže tu je potrebné naplánovať viacej prostriedkov. A diskutovali sme o tom, e, pokiaľ ide o opatrenia na trhu s cukrom, aby boli ponechané platnosti do roky 2020. Parlament e, myslel teda všetkými smermi a to, čo tiež žiadam, myslím, že to je veľmi dôležitý bod a na G20 sa o tom hovorili, potrebujeme globálne riešenia, pokiaľ eh, ide o zamedzenie masívnym špekuláciám s eh, polnospodárskymi komoditami. Eh, samozrejme, nezamedzíme všetko, ale, ale musíme obmedziť to, aby sa tu robili zisky na účet spotrebiteľov alebo polnospodárov. Rozvoj vidieka je veľmi dôležitý. Druhý pilier teda podľa mňa nemožno oslabiť, treba ho posilniť. Druhý pilier je veľmi dôležitý. V rôznych krajinách treba tieto situácie riešiť odlišne. Pán komisár, všetci s napätím očakávame vaše legislatívne návrhy. Budeme vás ako parlament podporovať a e, aj národné parlamenty vás budú sledovať a chcem ukončiť tým, čo mi povedal jeden z ministrov, a ja som to viackrát povedal, e, keď sa pozriem na rozdielnosť E, polnospodárskej politiky dnes, tak sme ešte na mile vzdialení spoločnej polnospodárskej politiky. Ale dúfam, že sa nám podarí touto reformou dosiahnuť to, aby spoločná polnospodárska politika v Európe bola naozaj spoločnou. Grazie Albert. Bene, e adesso iniziamo. Ďakujem. Albert, no takže teraz pristupujeme rozprave. Teraz dám slovo trom členom národných parlamentov a jednému členovi Európskeho parlamentu, pani N. McIntosh je v výboru pre eh, potraviny v snemovni dolnej snemovne britského parlamentu. Ďakujem. E, chcela by som povedať, že sme tu v týchto správach e, mohli pozorovať e, viaceré spoločné základy a, a o, možno to konštatovať aj v súvislosti s dokumentom, ktorý bol sprístupnený na toto stretnutie. Hovoril o tom aj pán Des, aj v súvislosti s krížovým plnením. Pokiaľ ide o ten dokument, ktorý sme dostali, vyplýva z toho, že e, je potrebné, aby sa riešila jedna otázka a to, aké konkrétne otázky, e, aké konkrétne opatrenia na podporu mladých farmárov e, možno prijať, ako podporovať tých, ktorí vstup, chcú vstúpiť do sektoru polnospodárstva. E, otázka je, že či sa budeme zameriavať len na skutočnosť, že my jednotne uznávame potravinovú bezpečnosť, ako aj strategický význam potravín ako základ pre naše diskusie a či, ako sme my uzavreli v našej správe v dolnej snemovni, že e, treba polnospodárskú politiku e, ozeleniť. E, treba vytvoriť situáciu, e, ktorá bude priaznivá pre obidve strany, ale keby sme sa snažili iba o zvyšovanie produktivity a znižovanie E, regulačnej záťaže, tak e, nebude možné dosiahnuť vyššie plnenie, ale skôr ekologické rizika. Takže e, my ako národné parlamenty spolu s Európskym parlamentom musíme dosahovať také riešenia, ktoré sú v záujme našich farmárov, vidieckej komunity a spotrebiteľov. Ďakujem pani McIntosh a ďakujem aj za veľmi dobré dodržanie času. Teraz predseda polnospodárskeho výboru talianského e, parlamentu, pán Paolo Luso. Paolo Russo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. SPP by nemala byť len politikom na podporu príjmov dôležitej skupiny európskych občanov. Európske politiky, ako aj vyčlenené rozpočtové prostriedky by mali vyhadrovať e, názor, že, budúcnosť, e, že, že Európa bude v budúcnosti schopná vyprodukovať dostatok e, potravín vysokej kvality. Je to aj e, v súhľade s hodnotami históriou jednotlivých krajín. Čiže je to iba výpočet, ale treba sa pozerať e, na to spoločne. Potrebujeme vynakladať ďalšie e, prostriedky takým spôsobom, aby sa naplnili potreby moderných farmárov, mladých Talianov. Ak sa pozrieme na oblasti, v Taliansku a zistujeme, čo sa tam pestuje a nakoľko sú konkurencieschopné, tak e, musíme urobiť názor, že, musíme si urobiť názor, že v podstate sú akoby ukotvené v minulosti. Je potrebné, aby sa to všetko e, zmodernizovalo a musíme e, samozrejme dbať aj na tie e, skupiny e, neprofesionálnych farmárov e, a je to aj ďalšia výzva, ktorou je ochrana a rešpektovanie životného prostredia, kde musíme zachovávať excelentnosť. Ďakujem vám, pán predseda Ruso. A teraz vyzývam predsedu výboru pre vidiecky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 na ozelenenie sú veľmi ambiciozne, ale sú aj dôležité. Pokiaľ ide o kvalitu potravín, tu tiež treba zohľadniť. Takže zabezpečenie kvality produktov a e, ozeleňovanie, greening sú tiež e, dôležité ciele a pokiaľ ide o dodatočné prvky týchto dvoch tém, tie majú vplyv na financovanie SPP, najmä v tých krajinách, kde ešte nie je dostatočne obnovená produkčná báza. Priame platby teda musia byť prioritným cieľom spoloč- spoločnej politike a musí byť vytvorená spravodlivá metodika pri rozdeľovaní priamých platieb, aby nedochádzalo ku skresľovaniu hospodárskej súťaže e, na spoločnom polnospodárskom trhu. Pretože staré členské krajiny sú ešte stále zvýhodňované a nové znevýhodňované Máme tu teda veľké obavy, pokiaľ ide o priblíženie priamých platieb do roku 2020. Podľa mňa je toto obdobie príliš dlhé. Presidente, e adesso il turno dei eh, membri del Parlamento europeo di questa Commissione. Ďakujem a teraz sa dostávame k členovi Európskeho parlamentu tohto, v tomto výbore. Um, Martin Hozler. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, äh, man kann jetzt eins sagen, äh, die gemeinsame Agrarpolitik ist... Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Možno povedať jednu vec, že spoločná polnospodárska politika je e, teraz vystavená plnej e, demokratickej e, spoluzodpovednosti po zavedení spolurozhodovacích právomocí Európskeho parlamentu. Správa, ktorú zostavujem, odráža ambicioznosť nášho prístupu vstupu. Z toho, čo povedal pán Des, e, jasne vyplýva, že um, um, spoločná polnospodárska politika by sa mala stať zelenšia, ale z toho vyplývajú mnohé požiadavky, um, pretože je potrebné, aby sa to odrazilo vo vzťahoch medzi e, našim parlamentom a e, členskými štátmi. Parlament je za to, aby sa stanovila horná hranica. Hovorilo sa o tom veľmi veľa. Takisto sme za to, aby sa ozelenila SPP, čo e, znamená, že veľké farmy budú musieť plniť environmentálne požiadavky, ak budú chcieť dostať platby. Toto je jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť spravodlivejšiu distribúciu. Uh, vo finančnom výhľade sa e, vyčlenuje isté percento na ozelenenie. Mali by sme na to prihliadať a dúfam, že bude vytvorený rámec na to, aby e, polnospodárstvo mohlo svojim dielom prispieť k environmentálnej ochrane a k e, rôznorodosti. E, toto je e, jeden zo spôsobov, ako odôvodniť vynakladanie prostriedkov pre polnospodárstvo. E, jeden ďalší, je, je potrebné, aby sa o tom hovorilo otvorene. Je skutočne otázne, či môže polnospodárstvo prispieť 70 percentami k svetovej produkcii či k svetovej potrebe potravín a zároveň zabezpečiť e, ciele v oblasti znižovania e, znečisťovania životného prostredia. Ďakujem. Martin, teraz sa znova vraciame k národným parlamentom. A s veľkým potešením odovzdávam slovo pani Katarine Baceli, ktorá je e, našou kolegyňou v tomto parlamente, zastupuje tu e, grécky parlament. Ďakujem. Pán predseda. Ja by som e, chcela všetkým zaželať veľa odvahy a úspešov, predovšetkým e, polskému predsedníctvu, ktoré má pred sebou veľmi náročnú úlohu. E, ďakujem aj pánovi Desovi, ktorý tu uviedol veľmi dôležitú správu, ktorej vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu parlamentu v rámci spolurozhodovania s ostatnými inštitúciami. Vážení kolegovia, domnievam sa, že ani jeden z nás si nemyslí, že by polnospodárska politiku, politika v rokoch 2014 až 2020 bola rovnaká ako tá, ktoré sme boli svedkami v ostatných rokoch. My žijeme v Európe, kde sa uplatňuje nový model ekonomického a inštitucionálneho riadenia. E, financuje sa e, komunitárny rozpočet na základe iných predpokladov rozdelenia prostriedkov medzi členské štáty. V tejto novej situácii, aspoň dúfam, bude potrebné nájsť nový systém financovania, ktorý okrem iného bude vyjadrovať aj pozíciu e, parlamentu a ostatných k finančným transakciám. Teraz e, by som chcela e, povedať niečo, čo my e, považujeme za potrebné jednak v greckom parlamente, ale aj v Európskom parlamente. Čoho sa obávajú poľnospodári? Obávajú sa toho, že sa nebudú svojimi prostriedkami schopní umiestniť na trhu. Európsky Parlament však pripisuje polnospodárstvu zásadný význam a to platí aj pre Grécko. Preto je potrebné, aby sa e, zvýšila produktivita polnospodárstva a jeho úloha pri produkcii potravín. Kto tu má vystupovať ako e, regulátor? E, treba, aby tu do toho vstupovali aj občania. Občania, ktorí E, produkujú, ktorí sú e, producentami poľnohospodárských e, produktov v situácii veľmi ostrej konkurencie. Vstupuje sem aj cena tejto produkcie. Toto je kritérium, ktoré je potrebné použiť na to, aby sa polnospodárom pridelovala finančná podpora. Cena palív je čoraz vyššia, platí to aj pre ostatné náklady a malo by sa to prejaviť aj v podobe daňových úľav. E, e, je tu celý rad opatrení, ktoré sa e, príjmajú v rámci štruktúrálnych programov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé regióny a jednotlivé krajiny. Ďakujem pani Baceli. A teraz dávam slovo zastupcovi e, Českého senátu Antonínovi Váš... Maštalírovi. Kolegyne, váž... E, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som sa v prvom rade poďakovať organizátorom tohto stretnutia, ktoré považujem za veľmi dôležité vzhľadom na to, že je potrebné posilňovať parlamentnú dimenziu diskusie o návrhu spoločnej polnospodárskej politiky. Dovolte mi v krátkosti priblížiť stanovisko Českého senátu. Senát parlamentu Českej republiky sa problematikou spoločnej poľnospodárskej politiky zaoberá už dlhodobo. My pravidelne posudzujeme e, zásadné európske dokumenty, ktoré konzultujeme jednak s vládou, ako aj so zastupcami polnospodárských zväzov. Určite sa dohodneme na cieľoch SPP, tak ako ich definuje komisia aj parlament. Spoločná poľnohospodárska politika musí aj v budúcnosti prispievať k životoschopnej produkcii potravín, podporovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy. Musíme sa usilovať aj o vyvážený územný rozvoj. V maji tohto roka Český senát prerokoval oznámenie komisie o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2020. Jeho pozícia podporuje stanovisko vlády. Myslíme si, že prostriedky na SPP by sa mali zachovať na súčasnej úrovni, a to v pomere 80 na prvý pilier, 20 na druhý pilier. V rámci prvého piliera odporúčame 80 vyčleniť pre aktívnych polnospodárov a 20 na ozelenenie. Existujú však isté aspekty, s ktorými nesúhlasíme. Platí to predovšetkým na stanovenie stropu pre e, priame platby podľa veľkosti polnospodárských podnikov. Priemerný uh, Víme priemera výbera týchto podnikov v Českej republike je 77 hektárov, čo je najviac v EÚ a výrazné e, obmedzenie platie by obzvlášť e, tvrdo dopadlo na českých e, polnospodárov, preto to považujeme za ne prípustné. Okrem toho nesúhlasíme so stanovením prechodných období po roku 2013 na nastavenie rovnocenného a nediskriminačného systému alokovania priamých platieb pre všetky členské štáty. Tento systém musí byť spravodlivý a musí fungovať podľa objektívnych kritérií. Preto vás ubezpečujem, že budeme pozorne sledovať e, diskusiu o reformných návrhoch týkaj, týkajúcich sa SPP aj naďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz dávam sl... Pres predstaviteľovi francúzského parlamentu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi komisovi, komisárovi a ostatným za predstavenie SPP. E, eh, Chcel by som to zosumarizovať štyrmi slovami. Poprvé je to ambícia, ambicioznosť cieľov v oblasti potravinovej bezpečnosti, takisto rozpočtová ambicioznosť, aby sme mali dostatok prostriedkov a aby sme sa vyhli pokušeniu renacionalizácie SPP a napokon, e, aby ste nemuseli platiť dvakrát. A to v mnohostranných, ako aj v dvojstranných obchodných rokovaniach, pretože je potrebné, aby Európa e, zaznamenala väčší e, pokrok. Druhá vec, to je e, trvalo udržateľný rozvoj. Tu musíme zachovávať e, vyváženosť obidvoch pilierov. Zdieľame cieľ ozelenia pomoci v rámci prvého piliera pod podmienkou, že pôjde o jednoduché a harmonické opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať na celom území EÚ. Treťou prioritou by mala byť regulácia. Táto by sa nemala obmedzovať len na minimalistickú bezpečnosť, ale mala by sa zameriavať skôr na inovatívnosť trhových nástrojov, na to, aby boli účinnejšie, aktívnejšie, flexibilnejšie, s e, primeraným prispením riadenia do e, dopytu a ponuky, ako aj e, súkromných subjektov. A teraz osobný postreh. Predovšetkým pokiaľ ide o chov dobytka, ktorý by mohol byť veľmi ohrozený na našom kontinente a z tohto dôvodu je potrebné tu e, pokračovať v prepojenej podpore. My sme za to, aby sa v rámci prvého piliera, piliera prijali konkrétne opatrenia pre znevýhodnené oblasti, aby sme prijali ambicioznejšiu politiku pre horské a podhorské oblasti a želáme si, aby špecifický charakter najvzdialenejších e, a zámorských regiónov bol takisto zohľadnený. Ďakujem. Grazie, e adesso è il turno dei... Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dáme slovo poslancom Európskeho parlamentu. Pán Dorfman dostáva slovo ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavá fáza, teda tá, v ktorej sa momentálne nachádzame. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Esi, teda on hovoril o e, delbe zdrojov, o distribúcii zdrojov v rámci členských štátov aj medzi nimi a e, my v parlamente sme o týchto veciach rokovali a verejnosť o nich e, hovorí takisto. Delba zdrojov alebo delba prostriedkov medzi členské štáty, a teda najmä členské štáty, je veľmi dôležitou otázkou a veľmi často sa, sa objavuje kritika. Je to skrátka téma, o ktorej treba hovoriť a túto vec treba nejako vyriešiť. Faktom je, že veľa členských štátov um, má veľmi výhodné, teda práve tie najväčšie podniky, ktoré podnikajú v polnohospodárstve, dostávajú najviac podpory a e, preto akceptácia tejto politiky nebude veľmi veľká, ak e, tam, tam k takémuto niečomu bude dochádzať. A po druhé, um, veľmi liberálne polnohospodárske politiky uh, môžu viesť k tomu, že tie rôzne kvóty na cukor a kvóty na mlieko a e, nariadenia na kolčovanie vinohradov sú spochybňované a dokonca e, sa už hovorí o ich vypršaní a o tom, že sa nebudú nebude v tomto pokračovať. E, náš výbor nedávno navštívil Spojené štáty a tam e, na nám minister e, polnohospodárstva povedal, že odvetvie mliečných výrobkov, teda mliekárske odvetvie, vytvorí svoj vlastný systém regulácie, pretože sa ukazuje, že, že tá úplná sloboda na trhu nefunguje a my zatiaľ likvidujeme náš systém regulácie. Takže si myslím, že treba si to premyslieť pre istotu aj dvakrát a Ehm, my eh, nemusíme ponechať eh, v platnosti ten súčasný systém, ale nemyslím si, že by sme mali eh, zároveň búrať úplne všetko, čo už dekády funguje. Nemali by sme všetko nechať na slobodných trh. Ja si nemyslím, že to takto bude do- dobre fungovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Dorfman. A teraz dávame znovo, znova slovo Národným parlamentom, konkrétne pánovi Gertovi Lindermanovi z Bundestagu. Znova vám dávam slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Rada a Európsky parlament sa jednoznačne vyslovia za e, spoločnú politiku SPP s budúcnosťou. To je aj cieľom e, spolkového snemu Nemecka. A to e, je možné, keď sa v terajšom rozsahu dodrží SPP a samozrejme aj potrebné zjednodušenie je žiadúce a považujeme to za nevyhnutné. Pokiaľ ide o prerozdelenie medzi členskými štátmi, tam je potrebné postupovať opatrne, pretože e, e, priame platby pre e, e nemeckých polnospodárov predstavujú asi 60 ich príjmu. E, Tomu treba prispôsobiť aj budúcné e, platby. A pokiaľ ide o e, ďalšie záväzky v oblasti e, ochrany zvierat a prírody, je potrebné veľmi starostlivo zvažovať opatrenia, pokiaľ ide o greening a ďalšie opatrenia. A pokiaľ ide o udržanie silnej SPP, je to potrebné urobiť tak, aby nedošlo ku stratám na strane polnospodárov. SPP musí e, zotrvať pri zjednodušení. Nemecko už e, ukázalo niekoľko riešení, napríklad e, zjednotenie pladie pre polnospodárskú pôdu a zelenú pôdu. Potrebné je tiež e, cieľene podporovať polnospodárstvo, ktoré je ohľadu plné k životnému prostrediu. To je potrebné udržať do roku 2020. Potrebujeme v budúcnosti konkurencieschopné a udržateľné polnospodárstvo, ktoré umožňuje orientáciu na trh. A potom je potrebné vytvoriť štruktúry, ktoré neohrozujú e, polnospodárskú politiku. Grazie e adesso... Ďakujem veľmi pekne a teraz majú e, slovo zástupcovia z holandského parlamentu, konkrétne pán Gerd Untman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia z národných parlamentov. Ja by som chcel povedať, že diskusia o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky je veľmi dôležitá pre Európsky parlament a pre európsku krajinu. A e, takisto pre príjmy našich polnohospodárov. E, my e, sa musíme podeliť e, o určité veci a holandský parlament ehm, sa podeli o jednu vec s ostatnými kolegami. My máme totiž obavu o to, že dochádza k nesprávnemu rozdeľovaniu peňazí z cien, ktoré sú získavané za polnohospodárske produkty medzi producentov, predajcov a obchody. Mm, čoraz viac e, sú e, tí primárni e, výrobcovia tlačení a pravdepodobne ich ten systém zomelie. A preto by som chcel upozorniť kolegov, že je potrebné v prvom rade nájsť rovnováhu v systéme hospodárskej súťaže. Takže nie je politika, ale kupujúci a e, obchodné siete determinujú príjmy našich polnohospodárov a preto, a tým pádom aj e, vzhľad nášho vidieka. A preto by som chcel povedať ešte raz, a toto adresujem pánovi komisárovi Čološovi, treba upraviť legislatívu pre hospodárskú súťaž a toto musí prebiehať zároveň s úpravou polnohospodárskej politiky. Ďakujem. Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem a týmto by som chcel odovzdať slovo zástupcom švédskeho parlamentu eh, pani Anite Brodl. Ďakujem veľmi pekne, eh, vážený pán predseda, ďakujem vám všetkým za to, že môžeme hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme a tak, takisto ďakujem za veľmi zaujímavé príspevky. Hovorili sme tu o veľmi dôležitých veciach. Klíma, eh, rast počtu obyvateľov a problémy na trhoch a my si musíme uvedomiť to, že polnohospodárstvo má pred sebou ešte stále veľkú perspektívu a my musíme e, spolupracovať na tom, aby e, sme hľadali riešenia vo všetkých týchto oblastiach ochrana životného prostredia, kalímy, polnohospodárstvo. Títo príslušní ministri zodpovední za tieto oblasti musia spolupracovať, pretože si musíme uvedomiť, že to e, sú veci dôležité pre všetkých, pre všetkých občanov. A ehm, my, si domnievame, my sa domnievame, že je veľmi dôležitý aj druhý pilier, teda rozvoj vidieka. Mm, rozvoj polnohospodárstva, výskum a inovácie v tejto oblasti sú veľmi dôležitými záležitosťami, ktoré by mali dostať prioritu do budúcnosti a mali by sme hľadať možnosť, ako by Európska únia mohla prispievať k udržateľnému polnohospodárstvu, ale nielen u nás v Európskej únii, ale, ale aj v treťom svete, pretože my chceme zabezpečiť e, väčšiu Um, um, väčšiu rovnocennosť za obchádzaní s uh, výrobcami, s producentmi z Európskej únie aj zo zahraničia. A tu je veľmi dôležitá aj otázka uh, správy rozpočtových prostriedkov, ktorá musí byť transparentná a spravodlivá. Ďakujem veľmi pekne. Mm, rád by som teraz uh, odovzdal slovo zástupcovi Európskeho parlamentu budením e, pán Pardy Sigmanta z tohto výboru. Máte slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážení kolegovia, pán komisár, pán predseda. E, ja mám veľa skúseností v oblasti politiky a veľmi sa teším, že teraz môžeme hovoriť o polnohospodárstve a že nezabúdame ani na otázku hospodárskej súťaže. Keď sme sa stali my členom Európskej únie, tak e, sme zrušili e, sme zrušili colnú úpravu, ktorú sme mali na hraniciach, zrušili sme hranice, zmenili sme zákony a e, prispôsobili sme sa Európskej únie, ale dopad na polnospodárov v Litve e, bol taký, že Eh, tí polnohospodári stratili motiváciu eh, ďalej v tejto oblasti podnikať. Jednoducho vystúpili zo sektora, prestali eh, produkovať a toto spôsobilo desiatky tisíc nezamestnaných, no a týkalo sa to aj mladých. Ehm, krajina sa zanedbáva, nevyužíva sa a naši potenciálni polnohospodári pracujú v mestách, v reštauráciách a india Eh, prispievajú v podstate k degradácii krajiny. No a ja si myslím, že aj na toto by mala spoločná poľnohospodárska politika reagovať. Ja som, ja som úplne presvedčený, že Polsko ako predsednícka krajina rady by eh, mala zabezpečiť aj splnenie týchto cieľov, eh, pretože týmto je odôvodnená spoločná polnohospodárska politika. E, treba zabezpečiť, aby, aby ľudia, ktorí v polnohospodárstve kedysi pracovali, sa tam mohli vrátiť, pretože sú pre nás veľmi, e, veľmi potrební a užitoční. Tieto pracovné miesta treba získať späť. My sme položili množstvo požiadaviek e, z úrovne Európskej únie, neustále kladieme nové požiadavky na bezpečnosť potravín, ale ako je to s kvalitou potravín dovážaných zo zahraničia? E, my sa musíme snažiť, aby spoločná polnohospodárska politika zostala otvorená, e, pretože už aj tak je toho regulovaného veľmi veľa a treba zabezpečiť, aby polnohospodári nemali príliš komplikovaný život aby mohli fungovať aj v budúcnosti v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel uh, odovzdať slovo uh, zástupcovi e, Národného parlamentu, konkrétne predsedovi výboru pre európske záležitosti z Lotyšska. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu za zvolanie tohto zasadnutia, na ktorom sa mohli, môžu zúčastniť aj zástupcovia E, národných parlamentov. Parlament privítal oznámenie komisie a my e, sme zase začali volať po zavedení e, systému spravodlivej platby bez uplatňovania princípu historickej produkcie a tým by mohlo dôjsť k zníženiu až odbúraniu veľkých rozdielov plateb na hektár. Nedávno komisia vydala oznámenie o viacročnom finančnom rámci E, zameranú na naplňanie cieľu stratégie Európa 2020 a e, tu sa črtá riziko, že nevyužíme príležitosť na zlepšenie systému priamých platieb tak, aby tento systém bol spravodlivejší a transparentnejší. Pretože priamo platby štátom za, e, zatiaľ podľa tohto navrhovaného systému stále zostávajú v nepomere navzájom. A preto táto konvergencia musí byť, rozho- e, musí byť odhodlanejšia a musí ísť do väčšej hĺbky a to už od roku 2014. Nemôžeme jednoducho tolerovať e, nerovnosť, nerovnováhu, kde bohatší polnohospodári dost- v západnej Európe dostávajú o mnoho viac, e, než ich partneri polnohospodári v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Drahí kolegovia, vzhľadom k potenciálnym dopadom návrhov komisie v oblasti rozpočtov priamých platbách na e, polnohospodárov v Lotyšsku. Lotyš, Lotyšsko e, zvolalo napriek, tomu, napriek parlamentným prázdninám osobitnú schôdzu na štvrtok tento týždeň a my vyjadríme e, veľké znepokojenie nad tým, ako je momentálne formulovaný rozpočet a budeme požadovať jeho prepracovanie tak, aby rastúce ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi, najmä v prípade priamých platiek polnohospodárom, boli odbúrané. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predseda. A teraz sa dostávame k bulharskému um, parlamentu, kde dostane uh, slovo uh, Kristýna Jančeva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Spoločná polnohospodárska politika je veľmi dôležitou politikou Európskej únie pre polnohospodárstvo Bulharska, ktoré je pomerne novým členom Európskej únie Pričom ja by som chcela sa postaviť za zjednotený prístup k priamým platbám tak, aby všetci európsky polnohospodári požívali rovnaké postavenia, rovnaké zaobchádzanie. Stanovenie stropu pre Bulharsko by malo byť ukončené v roku 2014 namiesto roku 2016. Pre bulharských polnohospodárov je dôležité, aby sa stali rovnocennými partnermi na budúcom európskom trhu. Dodatočná pomoc pri ozeleňovaní polnohospodárstva a z ekologi- ekologizácii postupov polnohospodárstva určite bude užitočná, ale nemala by sa prekrývať s platbami v druhom pilieri. Domnievame sa, že tento komponent by mal byť financovaný dodatočnou finančnou podporou popri, um, popri priamých platbách. Tiež sa domnievame, že tento, táto podpora by mala byť poskytovaná len polnohospodárom, ktorí sú činní, to znamená e, fungujú a produkujú. Treba tiež e, fo- e, formulovať špecifické národné kritériá pre pridelovanie pomoci a takisto podporujeme zvyšovanie produkčnej schopnosti malých polnohospodárov a mali by sme sa postaviť za zjednotenú platbu zo spoločného fondu, ktorý nebude spadať do finančného balíka členských štátov. E Ďakujem veľmi pekne a teraz sa znova dostávame k e, zástupcovi e, parlamentu národného a to Malty, pán Mivsud. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel hovoriť o kritériách platieb a na všeobecnej rovine sa domnievam, že stimuly pre mladých polnohospodárov a stimuly na výskum a podporu životného prostredia by mali byť najdôležitejším kritériom pre novo reformovanú spoločnú polnohospodárskú politiku, ale chcem povedať pár slov o názore, ktorý panuje v našej krajine. My si myslíme, že treba v SPP dosiahnuť dobrú rovnováhu, pričom dobrá rovnováha um, znamená, že treba odbúrať uh, veľké rozdiely medzi starými členskými štátmi a relatívne novými členskými štátmi, medzi ktoré patrí aj Malta. A ďalej je potrebné zvážiť ešte jednu vec. Uh, a to veľký rozdiel, ktorý momentálne existuje medzi veľkými polnospodármi a malými polnospodármi. Veľmi často malí polnohospodária nevedia, čo je možné a čo by mohli, e, čo by mohli vlastne dostať a aký, aké prostriedky by mohli využiť. Tu sú problémy a komplikácie, ktoré e, súvisia s komplikovanosťou dokumentov a požiadaviek, a e, toto treba odbúrať. E, no, treba zjednodušiť e, napríklad systém žiadosti a toto v, Maďars- pardon, v Malte je osobitne dôležité, pretože väčšina podnikov sú malé podniky a trpia touto nevýhodou. Sú jednak v odlahlých oblastiach, ale napriek tomu musia konkurovať E, firmám, polnohospodárom a ja by som chcel, aby ste zvážili e, to, že pre malé členské štáty existujú určité ohľady, ktoré sa líšia od toho, čo je potrebné vo veľkých členských štátoch, kde povedzme tie polnohospodárske podniky sú veľké. Treba teda zohľadniť e, veľkosť. Grazie, adesso andiamo al Parlamento europeo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo niekto z Európskeho parlamentu, konkrétne pán Agnew. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Náš, e, naša horná snemovňa House of Lords uh, prostredníctvom svojho zástupcu hovorilo o výskume, ale nie je, nemá zmysel podporovať výskum a financovať ho, ak sa jeho výsledky neprejavia v praxi, e, pretože ak zelení aktivisti budú blokovať e, nasadzovanie výsledkov výskumu a budú strašiť verejnosť e, slovami o Frankensteinových monštrách, tak jednoducho európska, európske polnohospodárstvo a ďalej britské polnohospodárstvo bude čoraz viac zaostávať za vývojom vo svete. Ehm, stále sa hovorí o tom, aké emisie metánu produkujú e, poľnohospodári a e, polnospodári sú obmedzovaní v tomto zmysle a ehm, ako vidíte, e, za posledné tri roky zimy boli veľmi studené, takže ťažko sa hovorí o zvyšovaní CO2 vo vzduši, keď vám ako polnohospodárovi, čo sa stalo aj mne napríklad, zmrzne celá úroda, napríklad repy v zemi. Um, polnohospodári um, aj verejnosť mávajú na komisiu a snažia sa zaujať e, a tvrdia, už stačilo, treba zmeniť uh, spoločnú polnohospodárskú politiku. A uh, tu, pán predseda, pravdepodobne sa vám nebudú páčiť moje slova, ale uh, ušetril som vám 25 sekúnd. Grazie, onorevole Agnew. Ďakujem veľmi pekne, pán Agnew. Ste dobrým príkladom pre kolegov. Teraz e, ďalší traja e, poslanci národných parlamentov, z ktorých ako prvý, e, Fínsko, prvý predseda výboru pre polnospodárstvo z Fínska, Eril Lepa na dve minúty. alustuspuheenvuorosta sinne pöydän taakse. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať eh, rečníkom, ktorí prehovorili doteraz a, a, ja by, a tiež by som chcel povedať, že v Európe potrebujeme SPP, ktorá bude a, eh, účinná, efektívna a ktorá bude produkovať dostatok potravín pre našich občanov. Takisto a, eh, treba a, to polnohospodárstvo podporovať vo všetkých oblastiach Európy a treba zabezpečiť, aby bolo zisk naše prírodné podmienky značne obmedzujú možnosti polnospodárskej výroby a z tohto dôvodu odškodňovanie za prírodné znevýhodnenie je absolútne nevyhnutné. V budúcnosti by SPP mala vychádzať e, naďalej z dvoch pilierov E, sú to environmentálne e, dotácie, ako aj e, dotácie z časti financované z druhého piliera. Takisto by sa mala zvýšiť um, tá podpora, ktorá sa poskytuje na výmeru pôdy. Pokiaľ ide o prvky e, ozelenia je potrebné, aby sa tento systém maximálne zjednodušil, pretože nechceme, aby e, bolo viac byrokratov než e, polnospodárov. Veľa sa tu hovorilo o tom, že by sa e, mala, malo zlepšiť riadi, trhové riadenie. To je skutočne nevyhnutné, pretože e, produkty, ktoré sa dovážajú do Európy, by mali byť vyrobené za rovnakých podmienok, aké vyžadujeme od poľnohospodárov v Európe. Týka sa to aj označovania e, potravín aj e, určovania krajín pôvodu. Ďakujem. Teraz sa vraciame do Nemecka. Odozdávam slovo vedúcej, eh, predsedničke Polnospárskeho výboru z Bundestagu. Nech sa páči predsedovi. Kolleginnen und äh, die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses, ich denke... Vážený pán predseda, väčšina z nás v spolkom sneme e, zdieľa ten kompromis, ktorý predložil pán Des. Chceme zdôrazniť, že SPP bola veľmi úspešná pre európske spoločenstvo a zvlášť pre Nemecko. Máme vysoko výkon, polnospodárstvo takmer vo všetkých regiónoch Spolkovej republiky Nemecko. E, sme úspešní, máme vysokú bezpečnosť, máme vysoké normy pre ochranu zvierat a produkcia je udržateľná. Musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o e, prostriedkoch pre polnospodárstvo. Viete e, o tom, že každé poskytovanie prostriedkov sa e, spochybňuje alebo dobre preveruje a musíme teda pri priamých platbách byť E, pozorní, aby to bolo spravodlivé, keď sú v niektorých krajinách vysoké platby a v niektorých nízke. Napriek tomu si myslím, že nástroj zavedenia hornej hranice nie je dôležitý a nesprávny. Keď sa takáto cesta otvorí, e, tak to bude znamenať, e, že podniky budú vždy e, pod hranicou e, tej zavedenej hornej hranice a tiež to bude mať dopady na pracovné miesta. E, problematika greeningu v Nemecku podľa môjho názoru nehrá úlohu. Máme veľké plochy v rámci programu Natura 2000 a tiež pokiaľ ide o nárazníkovú zónu v krízových e, situáciách, to nie je potrebné ako e, ďalší nástroj, lebo existujúce nástroje e, Európskej únie na riešenie kríz postačujú. E Ďakujem. A teraz má slovo Luxembursko z komory poslancov Luxemburgu. Ide o niekoho, kto nám je veľmi dobre známy. Myslím, že má e, svoj e, rekord. Pán Fernand Boden. E, ďakujem E, veľmi pekne. V prvom rade sa chcem e, poďakovať za zorganizovanie tohto zaujímavého stretnutia. Musím povedať, že sa veľmi blížim názoru, ktorý vyjadril pán e, Des v mene Európskeho parlamentu. My sme za silnú polnospodárskú politiku, ktorá si vyžaduje primerané financovanie. To znamená, že e, finančný výhľad, ktorý predkladá komisia, je dobrým základom na ďalšie rokovania v tejto oblasti. My podporujeme prioritu SPP, ktorou je potravinová bezpečnosť, ako aj ochrana kvalitných potravín vyrobených udržateľným spôsobom preto zastávame názor, že je nevyhnutné, aby SPP e, v tomto smere e, bola v súlade s cieľmi e, stratégie 2020. Toto E, je nevyhnutný predpoklad spoločnej polospodárskej politiky. My sme za e, spravodlivé rozdelenie priamej podpory, priamej pomoci, ktorá je nevyhnutná na podporu príjmov farmárov. Mala by sa však e, výrazne zameriavať na aktívnych polospodárov. E, ak má zostať e, SPP udržateľná a rešpektovať prírodné prostredie, je potrebné, aby sa e, väčšmi využíval druhý pilier než prvý pilier. My máme isté problémy s prepojením 30 percentnej podpory s opatreniami e, GARC. E, v Luxemburgu za súčasných e, okolností máme veľa opatrení v rámci druhého piliera ale e, tieto opatrenia e, by mali byť e, zaintegrované do prvého piliera bez toho, že by sa ohrozila táto 30-percentná čiastka. Preto si myslíme, že je potrebné nájsť nejaké riešenie pre tých, ktorí sa snažia v rámci druhého piliera robiť e, veľa pre e, ochranu životného prostredia, ale nemalo by sa tak e, diať na úkor ich príjmov. Preto e, druhé e, priame e, platby by mali zodpovedať vytýčeným cieľom. Ten program odškodnenia pre našich polnospodárov, ktorý uplatňujeme v našej krajine, je E, je, je potrebné e, lepšie e, nastaviť, lebo vyžadujeme vyššiu flexibilitu opatrení, ktoré by mali byť zaintegrované tak do prvého, ako aj do druhého piliera. Ďakujem. Teraz prechádzame do Rakúskeho Bundesratu. Predseda Polsbárskeho výboru. výboru. Danke Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste zorganizovali toto stretnutie. Umožňuje nám zaujať stanoviska za, našich, za naše parlamenty. Chcem Európskemu parlamentu poďakovať za to, že sa jasne vyslovil za to, že e, e, priame platby by mali byť zachované na súčasnej úrovni, lebo len vtedy je možné e, ustočňovať konzekventnú e, SPP Tiež je dôležité to, že ubezpečujeme našich občanov e, o bezpečnosti potravín a že e, hovoríme o tom, že to má svoje náklady. Pokiaľ ide o odlišné platby, tam je potrebná vyššia spravodlivosť, ale e, v zmysle spravodlivosti sú tu aj odlišné štandardy mzdové a e, životné štandardy a tie treba zohľadňovať a tiež ide o odlišné geografické podmienky a e, znevýhodenie z produkcie e, z geografických dôvodov. Polnospodárstvo musí byť konkurencieschopné na trhu a je potrebné vytvoriť podmienky napríklad e, v prostredníctvom e, verejných skladov a je potrebné e, investovať do dlhodobého rozvoja polnohospodárstva a tým otvoriť perspektívu pre mladých polnohospodárov a tým vytvoriť aj bezpečnosť. Pokiaľ ide o greening, podobne ako luxemburský kolega, musím povedať, že máme zelenú krajinu, a e, táto politika greeningu musí byť e, koncipovaná tak, aby bola uskutočniteľná vo všetkých krajinách EÚ e, a aby napríklad z toho pozitívne mohlo profitovať aj biopolnospodárstvo, ktoré máme rozvinuté v Rakúsku. polnospodárstvo zároveň musí byť regionálnejšie, aby tým bolo európskejšie. Ďakujem. Grazie e adesso torniamo in Inghilterra. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa vrátime do Veľkej eh, Británie, do Hornej stemovne. Slovo má Lord Carter, je predsedom eh, výboru pre polnospodárstvo, rybolov a životné prostredie. Nech sa páči. Pán komisár, pán minister, kolegyne, kolegovia, Chcem sa poďakovať za pozvanie, ktoré ste nám všetkým adresovali, aby sme diskutovali o tejto dôležitej téme. Chcem sa tiež poďakovať e, pánovi komisárovi za to, že si našiel čas a prišiel medzi nás. Môj výbor, to je podvýbor e, House of Lords, e, vydal správu o inovácii v EU plnohospodárstve. Je tam viacero tém, ale zameriava sa aj na budúcnosť SPP Dostali sme e, množstvo e, reakcií a ja chcem hovoriť o spomenúť jednu. My v Európe sedíme a hovoríme, že spolnohospodárstvo je starou ekonomikou, teda je to vlastne inovatívne, nepriateľské prostredie. Mnohí nám hovoria, že to mám robiť tak ako v 19. storočí a pokračovať starým spôsobom, pretože to by bolo správne pre životné prostredie. Toto je strategická diskusia môže e, Európa poskytnúť e, potraviny pre 500 miliónov bohatých e, ľudí, alebo hovoríme o zasvovaní miliardy ľudí, vrátane ľudí v Číne. Takže musíme reagovať. Vítame to myslenie, ktoré vychádza z inštitúcií EÚ, aby sme boli inovačnou, inovatívnou úniou. Musíme vytvoriť inovatívne pan partnerstva, pokiaľ ide o udržateľné a inovatívne polnospodárstvo. Vítam, e, že e, komisár e, spolupracuje s výskumom. Keď hovoríme o SPP, tak je potrebné zvýšiť financovanie SPP a zdroje by sa mali presunúť z piliera 1 do inovačnej politiky v pilieri 2. Pokiaľ ide o inovačnú politiku, tak e, to, čo máme k dispozícii teraz, je dosť rozmazané. Potrebujeme tu na urobiť viac, aby e, sa zlepšila situácia farmárov. Je potrebné e, zdôrazniť e, význam polnospodárskej politiky v EÚ a vy, pán komisír, to, čo robíte, e, to rešpektujú aj iní komisári a to je dôležité. Ďakujem. Grazie, Lord Carter. E adesso andiamo al Senato. Ďakujem Lordovi Carterovi. A teraz e, prejdeme ku francúzskému senátu. A prehovorí predseda príslušného výboru Jean-Paul Imovin. Ehm, pán predseda, dámy a páni, reforma SPPP Francúzsko a náš Senát je jedna prioritná otázka. My eh, sme eh, formovali svoje stanovisko k oznámeniu komisie, ale zdá sa nám, že SPP stratila eh, viditeľnosť a preto je skutočne potrebné s tým niečo robiť. Ehm, SPP musí byť koncipovaná ako skutočne spoločná politika politika v zjednotenej Európe. Týka sa to e, celého obyvateľstva z hľadiska príjmu potravín, ale aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie, ktoré treba chrániť ak sa navrhuje reforma e, SPP, je potrebné, aby sa jasne definovali dva piliere. Prvý má byť ekonomický pilier, ktorý má zabezpečiť e, výrobu kvalitných potravín. Druhý pilier pilier by mal byť zameraný na rozvoj územia a ochranu životného prostredia. Súvisí to však aj s ozelenením prvého piliera. Nie je e, vhodné pochybňovať význam týchto kritérií, ale treba im dať miesto, ktoré si zasluhujú. Je to e, vyjadrené v dokumente, ktorý sme my vypracovali, ale je potrebné, aby sa to odrazilo aj v stanoviskách ktoré zaujmú e, národné parlamenty vo vzťahu k uvedenému oznámeniu komisie. Dnes skôr než e, kedykoľvek predtým je potrebné postupovať jednotne. E, vlády to pochopili a musia to pochopiť aj parlamenty. Som veľmi hrdý na to, že francúzsky parlament a nemecký Bundestag tak e, prijali spoločné vyhlásenie k SPP. E, zdôraznili tam e, význam potravinovej bezpečnosti a hygieny potravín, okrem iných. Je snaha o schopnosť by mala byť v súlade s vytváraním regulačného rámca. Toto stretnutie parlamentárov je len prvým z radu stretnutí, ktoré, ako dúfam, budú organizované. My už spolupracujeme so španielským, talianským parlamentom a sme otvorení na spoluprácu s ďalšími parlamentami. Ďakujem, pán predseda. Teraz dostane slovo rumunský parlament a slovo má pán predseda Kulča. Pán predseda, vážený pán komisár, chcem sa poďakovať za usporiadanie tohoto stretnutia. Komisia má veľmi náročnú úlohu, aby našla kompromisné riešenia, ktoré všetkých uspokoja. Preto sa tešíme z toho, že sa darí nájsť kompromis. Rumunsko považuje za dôležité, že e, tu máme e, princíp udržania doterajšej úrovne financovania a zároveň potrebujeme aj e, zlepšenie produkcie udržateľným spôsobom. Musíme tiež zohľadniť použitie biotechnológií a potom aj to, čo už sa desiatky rokov odráža vo výskume. Rumunsko by si prialo, aby všetci polnohospodári v Európskej únii mali rovnaké podmienky pre hospodárskú súťaž. A e, preto je potrebná podpora pre konvergenciu a tá musí pokračovať až do roku 2016. Nemali sme mať teda politiku dvoch tried ako keby všetci polnospodári boli v jednom lietadle a jedna skupina by sedela v business class a popiela šampanské a, a druhá skupina by bola v turistickej triede. To by bola Európa dvoch triede. Máme len jedno e, lietadlo v Európe a potrebujeme potrebujeme opatrenia, ktoré nie sú byrokratické a ktoré sa dajú aj e, vykonávať. musíme myslieť aj na to, že produkujeme nielen pre vnútorný trh EU, ale aj pre svetový trh. A ešte tu máme tri prihlášky do diskusie a potom bude 10-minútová prestávka. Teraz bude mať slovo Polského parlamentu predseda výboru pre polnospodárstvo, pán Vicky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za pozvanie k tejto veľmi dôležitej konferencii. Chcem povedať, že Polsko eh, vždy eh, zdôrazňovalo polnospodárskú politiku a máme pomerne stabilný rozpočet. Pre nás eh, je E, SPP veľkou výzvou. Pán minister už o tom hovoril a pán Des tiež hovoril o tom, ako sme ešte vzdialení spoločnej polnospodárskej politiky a čo všetko ešte musíme vykonať. Samozrejme, vždy možno hovoriť o rozdieloch medzi starými a novými členskými štátmi. Mnohé štáty majú veľké očakávania, nové členské štáty majú očakávania, staré majú svoje spôsoby správania. Eh, chcem teraz hovoriť o problému, probléme greeningu. V Polsku správu pána Desa prija, prijali dosť skepticky. Um, kolegyňa zo Švedska hovorila o tom, že musí prebehnúť eh, koordinácia medzi ochranou životného prostredia a polnohospodárstvo. Polsko je krajinou, ktoré je veľmi závislé na eh, uhli a preto máme isté problémy s eh, emisiami CO2. A Preto chceme vyzvať, aby sme sa týmto problémom vážne zaoberali. My sa nechceme stiahnuť a, a e, možno, že pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2, tak je potrebné hovoriť o tom, aké východiska berieme do váhy. A potom chcem hovoriť ešte o otázke produkcie cukru a mlieka. Tam e, navrhuje komisia zmeny. To sú dôležité témy pre niektoré krajiny aj pre našu krajinu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda. A teraz príma slovo e, pán Rubik Európsky parlament. Už niekoľko rokov diskutujeme o SPP a tiež o perspektíve do roku 2020. Toto všetko e, sa koná v istej všeobecnej úrovni a tam sa zhodujeme, áno, všetko by malo byť e, zelenšie a spravodlivejšie, ale keď začneme hovoriť o konkrétnych číslach, tak už tá zhoda nie je taká veľká. Správy, ktoré sme včera dostali od komisie, e, nie je dobrou správa pre 133 tisíc polnohospodárstvo, polnohospodárstvo v Lotyšsku. V súčasnosti 33 e, priemerných priamých platieb e, tie dostávame teraz. E, v roku 2020 by sme mali dostávať 52 Máme my tú najlepšiu klímu. Je to spravodlivé? Čo tým chcem povedať? Všetko, čo tu odznelo e, dosť všeobecne v tých e, e, správach, pri všetkej úcte hovorme o tom, keď prejdeme od slovku skutkom. Množstvo peňazí e, sa mrhá a preto je to potrebné prehodnotiť. E, ďakujem. A Teraz prejdeme k Rakúskej národnej rade a zástupca podpredsedu, pán Hubert, má slovo. Dámy a páni, chcem sa pripojiť k predrečníkom a budem hovoriť inak ako môj kolega z Nemecka. Pokiaľ ide o zavedenie hornej hranice, to je potrebný predpoklad na spravodlivosť to nie je len nejaká podržná vec v SPP. Tým stojí a padá spoločné verejné uznanie budúcnosti, e, pokiaľ ide o greening. V, v greeningu je zhoda a tam stojíme za komisiou. Ale keď si pozrieme všetky tri správy, občný dokument a správa Lyonca DES, e, tak musím povedať, že tam je veľa pozitívnych výpovedí, ochrana životného prostredia, biodiverzita, ale to má jasné meno. Ide o biologické polnospodárstvo, biopolnospodárstvo. Toto je veľká zásluha EÚ. Máme tu regulatívy a to je polnospodárstvo 21. storočia. Jeden jediný krát E, v správe DESA hovorí o ekologickom polnospodárstve. To je málo. To verejnosť v Európe neuspokojí. Potom k tomu, čo hovoril anglický kolega a rumunský kolega. Pokiaľ ide e, o polnospodárstvo bez génovej techniky, to je to, čo očakáva verejnosť. Greening nie je možný. E, bez e, toho, že by sme sa vzdali, bez, e, že by sme sa vzdali genovej manipulácie. To je potrebné a to sa musí prehlbiť v ďalšej diskusii. E, a na záver ešte jedno slovo k finančnému výhľadu. My sa musíme postaviť za rozpočet tam, kde ide o finan- eh, daň z finančných transakcií. To je zdroj, odkiaľ by mali prichádzať financie aj pre polnohospodárstvo. A tiež je potrebné poskytnúť viacej prostriedkov pre rozvoj vidieka. Takže zavedenie hornej hranice a tým získame viacej prostriedkov pre rozvoj vidieka. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prejdeme zase do Nemecka a slovo bude mať pán, pani Höfken. Ja sa teraz ako Nemka pripojím k predrečníkovi. Polnostárska politika získava na význame, pokiaľ ide nové výzvy, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť e, zásobovania potravinami. E, myslíme tu o udržateľné zásobovanie potravinami. E, tu treba hovoriť aj o mrhaní potravinami a nemôže nám ísť len o e, kvantitu, ktorú chceme posielať na svetový trh. Ale v Spolkovej rade u nás sa ďalej hovorí o greeningu, to máme aj v uznesení e- Európskeho parlamentu a v rozhodnutí komisii. To sa akceptuje, hovorí sa o zjednodušení, to si prajeme tiež. Môžeme tu hovoriť o bielkovinovej strategii, e, ale dôležitý je aj druhý pilier. O tom hovorili predrečníci. E, pokiaľ ide o životné prostredie, tam je mnoho inovatívnych stimulov, energia, regionalita, podpora pre e, eh, polnospodárske podniky, ktoré sa nechcú orientovať na svetový trh. To e, chceme tiež podporiť, ale to ešte sa nedostalo do rozhodnutí. Konferencie ministrov životného prostredia priniesli príslušné príslušné návrhy. Pokiaľ ide o zavedenie hornej hranice, o tom sa diskutuje odlišne. U nás e, v Poríni Falsku to prijímame, je to pozitívne a myslíme, že to má dobrý dopad na zamestnanosť. Pokiaľ ide o e, reguláciu trhu, tak tú dereguláciu vnímame kriticky. Hovoríme o tiež o cukre, pokiaľ ide o to predloženie, pokiaľ ide o víno, ale aj mlieko. A prajeme si, aby tu bola otvorenosť, aby sme to preskúmali a aby sme hľadali nové možnosti. Pokiaľ ide o výskum, treba podporiť e, zvýšenie významu významu výskumu v polnospodárstve nemá ísť o genovú, genový výskum, ale má ísť o iné inovatívne e, prístupy v oblasti udržateľnosti. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Teraz je 10 minútová prestávka a potom bude druhé kolo diskusie. Eh? It's not easy to manage, but uh, uh, uh I need you.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 Allora riprendiamo i lavori. Dobre, drahí kolegovia, pustíme sa zase do práce. Mm, ja by som teraz eh, chcel s radosťou odovzdať eh, slovo zástupcovi eh, Cyperského parlamentu. Ide konkrétne o predsedu výboru pre polnohospodárstvo a prírodné zdroje, pán Lianakis. Máte slovo na dve minúty.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 Eh, ďakujem eh, Európskemu parlamentu za iniciatívu zorganizovať toto stretnutie k reforme SPP. To je otázka, ktorá je mimoriadne aktuálna a ktorá nám leží na srdci všetkým. Cyprus podporuje eh, lepšie a spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov na základe kritérií a cieľov. Ehm, pokiaľ ide o dôsledky klimatických zmien, je potrebné, aby sme zdôrazňovali ehm, také opatrenia, ktoré by zvýšili konkurencieschopnosť ehm, tohto sektora vidieckého prostredia a ktoré by umožnili rozma- zabezpečiť rozmanitosť vidieckého prostredia. Vyžaduje si to poskytovanie podpory. Nová polská hospodárska politika e, sa e, týka tohto aspektu e, prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom by malo povzbudiť mladých ľudí, aby pracovali v polnospodárstve a aby sa umožnilo prežitie. Neviem aby sa umožnilo prežitie vedeckých komunít my vieme, že e, všade pocitujeme dôsledky e, súčasnej situácie. Je potrebné zlepšiť optimálne využívanie vidieckého priestoru, ale zároveň treba zjednodušiť e, príslušné postupy a urobiť ich flexibilnejšími, aby sa táto politika mohla lepšie prispôsobovať potrebám. Je jasné, že polnospodárstvo nie je e, len e, zamerané na e, produkciu potravín. Polnospodárstvo má oveľa viac ďalších aspektov, ktoré treba podporovať. Ďakujem. Ďakujem. Mm, teraz bude mať slovo zástupca Estonského parlamentu, pani Ester Tuixo z výboru pre vidiecké záležitosti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za zorganizovanie tohto zasadnutia a za to, že ste nás sem pozvali. Chcela by som poďakovať aj komisárovi a pánovi ministrovi za ich vystúpenia. A rada by som povedala, že spoločná polnohospodárska politika sa musí, musí stať spoločnou pre celú Európu. A mala by e, dosahovať aj primeranú veľkosť, primeraný rozsah. Priame platby by e, mali byť spravodlivo rozdelené medzi členské štáty a v súčasnosti tie rozdiely sú veľmi veľké. Týmto dochádza k deformácii hospodárskej súťaže a preto by sme pri reforme SPP e, mali klásť väčší význam na producenta v tom výrobnom reťazci. Oblasti s nízkou produktivitou by mali zostať v prvom pilieri a základ e, politiky treba jednoznačne modernizovať. My e, máme e, obavy z, zo, včerajšie, zo včerajšie, včerajšieho oznámenia návrhu rozpočtu, pretože nové prechodné obdobie znamená, že pre našich eh, polnohospodárov sa situácia sťaží, skomplikuje. A chcem povedať, že my podporujeme aj výskum, aj vývoj v oblasti polnohospodárstva. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pán predseda. Teraz eh, dostane slovo zástupca Talianského senátu, podpredseda výboru pre, eh, pre polnohospodárstvo, pán Alfonso Andria. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, rád by som vyjadril osobitné poďakovanie predsedovi Výboru pre polnohospodárstvo Európskeho parlamentu za to, že eh, podnikol iniciatívu a pozval na toto zasadnutie, ktoré sa zaoberá veľmi dôležitou záležitosťou, teda spoločnou polnohospodárskou politikou aj zástupcov národných parlamentov. Taliansko sa e, snaží momentálne schváliť e, vnútroštátne stanovisko k tejto veci a pán e, Pičony dokáže túto vec iste potvrdiť. My e, navrhujeme konkrétne opatrenia a snažíme sa zjednodušiť postupy a zrýchliť zásahy e, v prospech e, polnohospodárov, ktorí sa venujú tejto činnosti na plný úvezok a mm, zároveň podpory tých, ktorí trpia ekonomickým ochladením my totiž chceme, aby polnohospodári ďalej e, zveľaďovali krajinu a zároveň, aby profitovali z technologického a vedeckého pokroku. A zároveň by sme chceli, aby v polnohospodárstve zostávali aj ženy a, a mladí. E, nech, nesmieme zanedbať otázku zamestnanosti. Tá je veľmi dôležitá pri podpore polnohospodárstva a e, v tomto smere správa komisie o budúcnosti SPP z novembra 2010 obsahuje niekoľko zaujímavých odporúčaní. A e, domnievam sa, že treba odbúrať to, čo je v SPP neefektívne. Chceme jednoducho, aby um, politika e, slúžila pre dobro všetkých. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán senátor Andria, teraz zástupcovia Eh, holandského parlamentu z druhej komory. Eh, ako prvému by som dal slovo pánovi Erikovi Smalingovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem za pozvánku na toto zasadnutie. Som veľmi rád, že si tu môžem vypočuť eh, tieto zaujímavé názory a rád by som poďakoval za výborné spracovanie podkladových materiálov, ktoré Ehm, ukazujú, že Európsky parlament naozaj vie, kde sa nachádzame. To sa týka aj uznesenia Európskeho parlamentu. Ja by som eh, chcel povedať európskym kolegom jednu vec. Holandsko je jedno zo zakladajúcich krajín Európskej únie a treba povedať, že zo spoločnej polnohospodárskej politiky sme mali veľký prospech. A naozaj eh, nemáme problém, aby sme eh, ten prvý pilier upravili tak, aby solidarita bola jednou zo základných priorít. Tu e, je jediná možnosť, ako e, polnohospodárstvo e, doviesť do udržateľného stavu, nájsť rovnováhu medzi západom a východom. Súčasný stav závisí príliš od vôle jednotlivých aktérov a každý by si asi radšej chcel ponechať tie peniaze sám, než by ich vydal na E, iné problémy. Napríklad v Holandsku máme problém s, so spodnou vodou, máme problém s pieskovými dunami, e, so stúpaním hladiny mora. E, to sú skrátka typicky holandské problémy a my samozrejme môžeme len apelovať na to, aby určité urgentné situácie boli riešené prioritne z prvého piliera, ale Eh, ťažko povedať, ako napríklad by vyznelo porovnanie skutočne vzdialených regiónov, napríklad Fínska, a Sicílie, eh, či tam polnohospodárstvo je zelenšie a tam zase menej. Eh, každopádne všetko, čo súvisí s SPP, treba odostať aj ako informáciu pánovi Píbalksovi, pretože ten určite má čo povedať k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. To bene, la ringrazio. Chcel by som vám poďakovať, vážený pán kolega. A teraz sa dostávame k rečníkom za Európsky parlament a tu by som chcel dostať e, slovo pánovi e, Speo Danelisovi. Σύντομες παρατηρήσεις. Ďakujem. E, chcel by som e, sa v krátkosti vyjadriť k návrhu rozpočtu SPP v rokoch 2014 až 2020 ktorý predložila komisia. My e, nemôžeme povedať, že by sme nemali rôzne otázniky, respektíve obavy, pokiaľ ide o spôsob, akým by sa mali tieto nové návrhy aplikovať. Myslím si, že by sme mali e, podporiť e, celkové smerovanie týchto návrhov, pretože Väčšina z týchto opatrení by mala slúžiť na vyplnenie existujúcich medzier a vyriešenie existujúcich nerovností e, ale e, potravinová bezpečnosť a vôbec e, polnospodárstvo to nie je niečo, čo by súviselo výlučne s e, priamými podporami. polnospodárske produkty, aby sa mohli umiestniť na trhu, potrebujú riadny systém označovania, ale aj e, podporu, aby mohli polnospodári lepšie využiť e, pridanú hodnotu svojich produktov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostávame k zástupcom nemeckého Bundestagu a s radosťou, s radosťou odovzdávam slovo pánovi Friedrichovi Ostendorfovi. Um, ehm, die... Ďakujem. Ako ste videli, pokiaľ ide o reformu v Nemecku, nemáme jednotnú mienku. E, vítame to, čo predstavil pán komisár. My si myslíme, že to treba zaviesť do spoločnej polnosárskej politiky. My, zelení, sa zasadzujeme o to, aby sa viac zohľadňovali otázky spoločnosti e, adresované polnospodárstvu, najmä pokiaľ ide o daňové výdavky na ozelenenie. Tam samozrejme patrí aj ochrana zvierat. To v budúcnosti bude hrať veľkú úlohu. V Nemecku už teraz to hrá významnú úlohu pretože e, akceptácia plnohospodárstva a ochrana e, zvierat e, úzko spolu súvisia. A v niektorých videckých oblastiach je to veľmi sporná otázka, pokiaľ ide o veľkochovy. Toto musíme v reforme SPP zohľadniť. Ale samozrejme aj tie veľké otázky ako biodiverzita, ktorá teraz zohrala malú úlohu. Biodiverzita je významná polnospodárstve, vytvára biodiverzitu, ale aj ruší biodiverzitu. A to e, treba viac e, zdôrazniť. Teda e, prvý pilier, pokiaľ ide o greening, je pre nás veľmi dôležitý kladieme si otázku ako zelený. E, e, či by sme e, pokiaľ ide o pokles pladeb o 70, na 70 nemal byť ešte nižší, ak nebudú zohľadnené opatrenia na greening. Pokiaľ ide o zavedenie hornej hranice, tam My zelení sme spolu s e, FDP a nie sme toho názoru ako e, socialisti a komunisti u nás v Nemecku. E, pokiaľ ide o polnospodárskú pôdu a premie 12 000 to je, to je neobhájiteľné a e, s tým sa nemôžeme tomu vrátiť. E, ďakujem veľmi pekne. E, teraz sa vraciame do Grécka. Dávam zástupcovi dávam slovo zástupcovi gréckého parlamentu pánovi Achmetovi Chaciosmanovi. Osmanovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pre mňa skutočne potešením zúčastniť sa na tomto veľmi zložitom zasadnutí spolu s poslancami národných parlamentov z iných krajín a poslancami z EP. Ja by som hovo- e, chcel hovoriť konkrétne o jednej plodine, o tabaku, preto som vlastne prišiel na toto zasadnutie a preto som aj vo výbore. A toto je e, veľmi kvalitná plodina, na medzinárodnom trhu je po nej e, obrovský e, dopyt len v v regióne Trácie tisícky rodín pestujú túto plodinu. Sú to malé a stredne veľké farmy. Ehm, a pre tieto rodiny je veľmi ťažké začať pestovať inú plodinu. Celá rodina jednoducho pracuje na tých tabakových plantážach, na tých tabakových poliach a um, nedávno sa um, razantne zvýšili náklady na produkciu a tým sa zhoršili podmienky, v ktorých eh, fungujú tieto rodiny, títo farmári. No a eh, Európske dotácie eh, sú preto veľmi dôležitým príjmom pre tieto stovky ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti a dá sa povedať, že ich tieto dotácie chránia pred tým, aby spadli do čiernej diery chudoby. No a um, týmto sa vlastne podporuje celá krajina, ktorá by ináč musela niesť bremeno e, ich e, sociálnych dávok. Takže pre región aj pre celú krajinu je to veľmi dôležitá plodina. Je, je sa treba snažiť, aby e, táto činnosť nezanikla úplne. Títo ľudia sa už teraz nachádzajú na hranici chudoby a preto máme obavu o budúcnosť ich samých aj ich ľudí. Takže ja by som chcela, aby ste si eh, aby ste eh, sa nad tým zamysleli a eh, zvážili to aj pri reforme SPP. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz by som chcel dať slovo Európskemu parlamentu prostredníctvom pani Luling, ktorá je našou najstaršou poslankyňou. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som eh, chcela upozorniť na dve záležitosti, ktoré budeme eh, iste riešiť v kontexte eh, zhodnocovania SPP do roku 2021 vec sú mliečne kvóty a ich možné zrušenie. A tu sme prislúbili meké pristátie. Niektoré členské štáty nevyužívajú svoju celú mliečnú kvótu, produkcia klesá pod úrovne stanovené týmito kvótami a to platí na, aj na európskej úrovni, ale v niektorých členských štátoch tá produkcia kvóty presahuje. A e, v mojej krajine to je práve tento prípad. My pritom platíme daň z nadprodukcie a návrh je znížiť e, tento poplatok, e, túto daň postupne až na nulovú úroveň e, spolu s, s rušením týchto mliečných kvót. A ja dúfam, že sa nám tento cieľ podarí dosiahnuť a tiež dúfam, že nás komisia v tomto návrhu podporí. Druhá vec, o ktorej sme hovorili na medziskupine pre kvalitu, je otázka Mm, toho, ako vyriešiť záležitosť e, alebo problémy mladých ľudí v, obla- v sektore vinárstva. Ehm, my sme navrhli e, zrušiť obmedzenie vysádzania nových viníc a k tomuto nedôjde, tak produkcia bude ohrozená a to najmä produkcia, ktorá je určená na vývoz a produkcia, ktorá je teda kvalitnejšia a drahšia a nákladnejšia než produkcia bežného vína, ktorá po liberalizácii začne stúpať. My um, spolupracujeme s profesnou organizáciou e, vinárov z oblasti Šampaň a z e, noviny Sandy Telegraph e, o tomto vydali veľmi ostrý článok, ktorý bol plný lží a podvodov. Ja som teraz veľkou hviezdou v anglickej tlači. Všetky prostriedky sú jednoducho dobré na to, aby ste sa presadili v politike, aby vás poznali, aspoň takto to iste vnímajú viacerí. Ale môžem vám povedať, že v oblasti šampaň e, sme na štvorhodinovom seminári počuli. E, samozrejme, potom sme dostali šampanské, ale to je bežné, to nemôžeme kritizovať. Skrátka, počuli sme tam argumenty, a tiež obavy vinárov o e, ich osud kvôli tomuto nešťastnému kompromisu, ktorý bol uzatvorený v roku 2008 medzi ministrami, pretože parlament vtedy bol proti, ale vtedy ešte neplatil princíp spolurozhodovania. Teraz už spolurozhodovanie máme, ale ja si myslím, že je to naozaj e, zlý kompromis. E, tento kompromis likviduje legislatívu o právach na vysádzanie nových viníc a ja si myslím, e, že by sme sa k tomuto rozhodnutiu mali vrátiť, zrušiť túto, túto liberalizáciu a to čo najskôr. Pán Čološ tu už možno nie, ale snáď o spolupracovníci by o tomto mohli informovať, pretože už sa hovorí v správe pána Desa a ja mu za to ďakujem. E, my skrátka nechceme, aby e, v rámci legislatívnych návrhov, ktoré očakávame na jeseň, aby e, toto zrušenie vypadlo, pretože ináč e, budeme musieť predkladať pozmeňovací návrh a budeme sa musieť brániť. A teraz pokiaľ ide o rozpočet, tak ja nechcem hovoriť príliš dlho. Chcem ešte povedať jednu vec. E, spoločná polnohospodárska politika nie je drahá. Drahé by bolo, keby SPP neexistovala. To by bolo pre Európu skutočne z ekonomického, sociálneho a ekologického a kultúrneho hľadiska veľmi drahé. A žiaľ, rakúskému kolegovi, ktorý hovoril predo mňou, chcem povedať, pokiaľ ide o uh, daň z finančných uh, transakcií, uh, ak si myslíte, že uh, to zachráni spoločnú politiku, tak ste na omile. Ďakujem. A ako som povedal, pokiaľ ide o pani Lulingovú, tam nemôžeme e, hovoriť o obmedzeniach pre rečnícky čas. Na záver prejdeme do francúzského národného zhromaždenia pán podpredseda Žanko Bel. Ďakujem, e, pán predseda. E, v rámci e, parlamentného zhromaždenia sme prijali stanovisko, ktoré tu už môj kolega predložil. Pokiaľ ide o znenie tohto projektu, ja som si vypočul to, čo hovorili kolegovia, väčšinou žiadali o konvergenciu a o to, aby sa zohľadnila situácia, v ktorej sa nachádzame s tým, aby sa E, podporila myšlienka, čo nie je nič nové, e, ďalšieho výskumu. Ale zároveň musíme prihliadať na obmedzenia. Vieme, že e, musíme vychádzať z toho, čo existuje. Ale myslím si, že pokiaľ ide o E, stanovenie hornej hranice alebo stropu e, týchto priamých podpor, tak e, bez toho sa nezaobideme, pretože v opačnom prípade by sme nedokázali financovať túto novú spoločnú polnospodárskú politiku. Takže e, v každom prípade je potrebné, aby sme prihliadali na všetky opatrenia v rámci tohto balíčka. To bola prvá vec. Po druhé, e, pomoc na jednotlivých úrovniach sa musí poskytovať. My žiadame ale od našich polnospodárov, aby výrobky e, boli dosahované environmentálne vhodným spôsobom, aby boli polnospodárske produkty bezpečné a tak ďalej. Ale potom nerozumiem, prečo neuplatňujeme rovnaké požiadavky na tie produkty, ktoré dovážame do EÚ z rôznych iných častí sveta, kde takéto pravidla nerešpektujú e, Takže e, je tu, sú tu veľké nedorozumenia a nechápu to ani naši e, polnospodári, ale dokonca ani spotrebitelia, ktorí nie sú tak chránení, ako by v Európe mali byť. Ďakujem. Siamo assolutamente d'accordo su questo, tant'è vero che abbiamo approvato proprio in Parlamento europeo un rapporto, il rapporto Ďakujem. V Európskom parlamente sme teda prijali e, správu E, ktorá zaviazala európske inštitúcie, aby rešpektovali pravidla reciprocity. E, naši polnospodári dosahujú veľmi vysoké štandardy, ale je pravda, že by mali byť chránení pred nekalou e, konkurenciou z iných krajín. Teraz odovzdávam slovo predstaviteľovi Maďarského národného zhromaždenia, predsedovi polnospodárskeho výboru. Dve minúty. Nevieme. Magyarország döntő mértékben egyetért. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť. My súhlasíme so základnými princípmi reformy SPP, ale staré chyby nemôžno opakovať. Nemôžeme jednoducho povedať, že polnohospodárom spôsobíme ťažkosti tým, že im dáme toľko povinností, že nebudú mať čas pracovať. E, e, navrhované zmeny iste budú mať dôsledky, ak e, sú tu produkty, ktoré sú dovážané z e, tretich krajín a sú produkované za oveľa mekších podmienok alebo e, produkty živočišnej výroby, to všetko je lacnejšie a tu sa musíme postarať o to, aby, aby rovnaké e, podmienky platili aj pre produkty z tretich krajín a minulá SPP tam mala isté chyby. Takže E, tu ale došlo k chybám aj pri príprave reformy. E, bolo tam mnoho vecí, ktoré sa Maďarsku vôbec nepáčili. Pre chovateľov je stále ťažšie, ako aj pre polnospodárov, e, aby aby odolávali konkurencii veľkých e, multikoncernov, ktoré kontrolujú a ovládajú veľké reťazce. My e, nesmieme premeškať e, tiež e, dôležitú príležitosť pre generačnú zmenu. Terajší polnospodári e, sa ťažko môžu porátať s týmito problémami. Musíme myslieť na bezpečnú produkciu e, potravín a to má tiež svoju cenu. Tým môžeme ukončiť toto kolo, hovorí pán predseda. Sú tu ešte prihlášky do diskusie z národných parlamentov od poslancov, ktorí ešte raz chcú e, prehovoriť. Chcem sa pýtať, či na tom trvajú. Ak nie, tak potom by sme mohli pomaly ukončiť e, toto ale predsa sa niektorí hlásia o slovo, takže jedna minúta e, z Rakúska podpredseda polnohospodárskeho výrobu. Budem hovoriť stručne tomu, čo povedala francúzska kolegyňa, pretože sa dotkla môjho názoru na daň z finančných transakcií. Ja si tiež myslím, že SPP musí mať vlastné opatrenia, ale toto je dôležitý zásah, ktorý zdieľame s ostatnými, s ostatnými e, členskými štátmi a Rakúsko stojí za týmto opatrením. A Zdieľam aj to, čo povedal pán Fond, pokiaľ ide o to, čo povedal maďarský kolega. E, ide o potravinovú bezpečnosť e, a tu sú dva pozitívne body z desovej správy. E, pokiaľ ide o, 8. bod, e, ale tam je potrebné, aby bola kompatibilita s VTO. A kolegyňa z Nemecka tam to chcem podporiť, degresívne krátenia, tak ako to predpokladá e, desová správa v bode 25. E, objektívne je to dobrý návrh, lebo všetci vieme, že efektivita e, vo väčších podnikoch je zabezpečená. A pokiaľ ide o pracovné príležitosti a udržateľnosť, to je model, na, ktorých mô, na ktorom môže pracovať komisia a tiež členské štáty. Je tam potrebné pripraviť e, spoločné opatrenie, ktoré podľa počtu hektárov e, bude zohľadňovať e, úspornosť produkcie. A pokiaľ ide o efektívnosť pri ekologických opatreniach, Tam je potrebné tiež e, zohľadniť diverzitu e, plodín. Ak by sa už nikto ďalej nehlásil do diskusie z tých, ktorí už prehovorili, tak sa vám ešte raz chcem poďakovať a slovo odovzdám predsedovi Polského E, výboru pre polnohospodárstvo. Pán predseda, ja vám ďakujem ešte raz za e, toto veľmi informáciami nabité stretnutie. E, pre nás ako krajinu, ktorá má teraz predsedníctvo je to dôležité, aby sme mohli spolupracovať, aby sme mohli spolu s komisárom pripraviť legislatívne návrhy. E, chcem vás e, poprosiť, aby ste 25. 26. sa zúčastnili zasadnutia, ktoré naposledy bolo v Budapešti. My by sme túto diskusiu e, chceli pokračovať a hovoriť o ohrozeniach, ktoré vznikajú aj pokiaľ ide o rokovania s VTO. Takže je tu ďalšie pozvanie a toto poslanie vám pošleme. Ide o 5. a 6. septembra vo Varšave. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda teraz mi práve povedali, že je tu zástupca bulharského e, parlamentu, ktorý chce ešte prehovoriť. Ďakujem, pán predseda. Áno, len niekoľko poznámok, lebo každý už je um, iste unavený. Ja chcem zdôrazniť dve veci. Jedna už tu bola spomenutá, pokiaľ ide o greckého kolegu, ide o produkciu tabaku. Hovorme o podrobnostiach, pretože vo všeobecných veciach sa zhodneme, ale keď e, budeme hovoriť o konkrétnych veciach, tak musíme pamätať na to, čo povedal grécky kolega o produkcii a pestovaní tabaku je to v Bulharsku podobné ako v Grécku. Ide o rôzne odrody orientálneho tabaku. E, áno, odliac do toho, čo si myslíme o fajčení, to, to klesá v celosvetovom meradle, ale pre nás je to veľmi významný produkt. E, pokiaľ ide o priame platby, to je veľmi dôležitá vec e, prvý pilier by sa mal pripraviť tak, aby zohľadnil odlišné náklady na produkciu odlišných plodín. Tu sa musí diferencovať. Poviem príklad. Napríklad e, náklady na papriku na hektár e, 600 povedzme to je asi 60, 600 eur, ale obilie je len 60 eur. Takže e, na toto sa treba e, tiež pozrieť. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že týmto môžeme našu prácu ukončiť. Je to dôležitá práca. Diskutovali sme so zástupcami z 27 národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Nejde len o 10 miliónov európskych polnohospodárov, ide aj o odpoveď, ktorú musíme poskytnúť 500 miliónom európskych spotrebiteľov. Ďakujem za vašu účasť.